Dear colleagues, we will begin with the vote now. Kolegyne, kolegovia, takže pristúpme k hlasovaniu. Takže najprv si hovoríme, aká je vlastne prítomnosť našich členov. Takže začneme vlastne elektronickým hlasovaním skúšobným. Hlasujte ako chcete, nech sa páči. Gracias, presidente. Simplemente para informar que el GUE... Ďakujem, pán predseda, len chcem informovať, že GUE predloží menšinovú správu. Note of that. Áno, poznačíme si. A začneme podľa hlasovacieho zoznamu. Dámy a páni, máme tu teda návrh 1, ktorý bol stiahnutý, potom 538, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Overíme. Koniec hlasovania. Odznova poprosím, dávajte pozor, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prepačte, počkáme. Niekto zabudol hlasovať? Dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté. 96, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 1, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme návrhom 100. Kto je za? Kto proti? Musíte poriadne zvíjať ruky, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 104 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 115 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 116 a 117, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 118 a prepačte, stiahnutý. 119 a 120, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 121, prepašte ten odpada, takže kompromis 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Pokračujeme 122, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Myslím, že schválené. 124, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 126 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal. Schválené. 135 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 136 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 138 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 139 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 140, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 141 za, proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Overíme. Overenie 141. 141 sa overuje. Všetko v poriadku? Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal? prijatý. 153 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pokračujeme 158, 159, 160 a 161, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Mm, Nezvíhate ruky poriadne znova za, proti, kto sa zdržal, schválené. 160 165, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté podľa mňa. Teraz 166, dobre, overíme. Koniec hlasovania. Schválené. Poriadne zdvíhajte ruky teda 166, 167, 168, 169, 170, 171. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 172. O, prepačte, odpadá. 175 a 76. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 177. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Schválený. Strihajte ruky poriadne. Teraz 179 za, proti, 178, pardon, kto je za? A nie, to odpadá. Tu má milia, 179 Druhý pokus neodpada. Okay, 179, no, no, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Počkajte, 178, áno. Treba o tom hlasovať. 178, kto je za? 178, kolegovia, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7, za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pokračujeme návrhom 198. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 199 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 200 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 201 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 202 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 8 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválený. 210. 210 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 218 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 219 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 220 za, proti, kto sa zdržal, znova. 220. Kto je za? 220. Proti. Kto sa zdržal zamietnutý? 221 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnutý? 222 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. Konec hlasovania. Schválené. 223 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválený. 224 za. Proti kto sa zdržal, zamietnutý. 225 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Overíme 225. Koniec hlasovania. Schválený. 226 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 227 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 229 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 236 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 237 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 238 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 239 za, Prepašte, ten odpadá. Pokračujeme. A, neodpadá. Overíme 238. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. A, ešte počkáme. Teraz končíme hlasovanie. Zamietnuté, hoci som nehlasoval. Teraz 239, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 240 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 241 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 243 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 19 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 20 za, proti, kto sa zdržal, toto overíme. Overujeme návrh 20. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 23, 24 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 25 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz návrh 32, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 31 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 15 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 16 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz pokračujeme kompromisom 17 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 18 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 75. Pardon, 4, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 75 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme si. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. 76 za, proti. Znova, kto je za, proti, kto sa zdržal? Schválené. 77 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 79 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 81, 2, 3, 4, 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 86 bola stiahnutá, 87, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 88 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 89 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 90 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 91 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis, 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, Návrh 2. A. To je jazykovej povahy, takže trojka za, proti. Ešte raz za, proti. Kto sa zdržal? To treba overiť. O návrhu 3 hlasujeme. Konec hlasovania. Schválené. Štvorka za proti, ešte raz za, štvorka, proti, kto sa zdržal, schválené, peťka, za, proti, kto sa zdržal, schválené. Overíme. Konec hlasovania. Schválené. Šestka za, proti, kto sa zdržal? Snáď rovnaká väčšina, takže schválené. Sedmička za, proti. Kto sa zdržal? Schválené. Overíme. 7. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Tá istá väčšina. 8 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 10 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Záverečné hlasovanie poprosím elektronicky, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Veľkou väčšinou schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz bod 11 máme odhlasované. Ďakujem kolegom, ktorí prišli na hlasovanie. Kto chce odísť, nech tak urobí v tichosti. We now move to the uh, point 11 on today's agenda. Takže, ako som avizoval, bod 11, prvá výmena názorov k stanovisku prepracovanej um, verzie režimu Únie na kontrolu vývozov, transportkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým e, použitím. Čiže máme tu pracované znenie z dielne komisie. Spravodajkyňou je pani Šake. Hlasovanie, teda e, pozmeňovacie návrhy je potrebné predložiť e, do 4. mája o 14. čiže nemáte už veľa času a teraz dám spravodajkyni priestor na prezentáciu stanoviska. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak sa to tu rýchlo neutiči, neutiši, tak poprosím o pár sekúnd, kým začnem. Je to dosť technická téma. Ja sa veľmi teším, že máme možnosť vypracovať stanovisko k tomu pracovanému zneniu nariadenia o položkách s dvojakým použitím. Nové technológie majú obrovský dopad na zahraničnú politiku a musí byť viac, aby EÚ bola v čele, pokiaľ ide o e, ľudské práva, digitálny obchod a tak ďalej. Európska únia musí e, posilňovať príležitosti a obmedzovať rizika. Toto nariadenie má posilniť úlohu EÚ ako vedúceho odpovedného globálneho aktéra v zabránení, v šírení položiek s dvojakým použitím, ktoré obmedzujú ľudské práva celosvetovo a naše strategické záujmy. Eh, takéto prepracovanie je dôležité, technologické zmeny sú veľmi rýchle a dochádza k zmenám v, v geopolitickej eh, rovnováhe. Takže komisia sa snažila eh, toto riešiť z uhla bezpečnostného a ľudskoprávneho, to je dôležité. Prepačte, kolegovia, Castaldo, per favore. Naozaj je zložité v takomto hluku vystupovať. Čiže ide o dôležité prepracovanie vzhľadom na rýchlo technologické zmeny a prebiehajúce zmeny v geopolitickej rovnováhe síl. Takže podporujem prístup Európskej komisie, tak aby ľudská bezpečnosť a ľudské práva boli naozaj jadro našich úvah pri prepracovaní. Zároveň si však myslím, že je potrebné objasniť viacero oblastí, kde komisia sa tiaľ nehovorili slušne jasným jazykom. Cieľom je do zahraničnej politiky a obchodnej politiky EÚ zapojiť ľudské práva tak, aby boli Eh, rôzne bezpečnostno-politické a začno-politické eh, nástroje eh, boli naozaj koherentné a odpovedali našim geopolitickým záujmom. Áno, technológie cyberdohľadu musia byť v zozname produktov, ktoré sú predmetom kontroly, teda majú dvojaké použitie, lebo tie technológie sa dajú využiť na porušovanie ľudských práv alebo na podkopávanie strategických záujmov EÚ. Zároveň, a toto je dôležitá vec pre súkromný sektor, nie každá jedna technológia si vyžaduje kontroly a vývoz technológií, ktoré môžu posilniť ochranu ľudských práv, ako napríklad e, kodovanie, encryption, e, toto sa musí uľačiť a nekontrolovať. Nemôžeme vytvárať e, pre vývozcov zbytočné administratívne prekážky, pokiaľ je napríklad o e, výskum v bezpečnostnej oblasti a tak e, ďalej. Pokiaľ ide o položky, ktoré nie sú na zozname, e, tam je tiež potrebné veci ešte objasniť. Položky s dvojakým použitím, hlavne tie prostriedky cyber dohľadu, to často používajú na priame porušovanie ľudských práv, alebo na eh, posilnenie porušovania ľudských práv, napríklad nezákonne získané informácie o eh, advokátoch ľudských práv, čo sa získa z ich prístrojov bez ich súhlasu a môže to potom využívať na ich eh, sledovanie, či už opozičníkov alebo nejakých aktivistov, aby sa mohli zadržať, aby sa mohli mučiť a tak ďalej. Čiže podľa taký rámec, ktorý obstojí do budúcna kde sa zohľadnia nielen um, vyvíjajúce sa reality v určitých krajinách priamo v teréne, ale aj technologické revolučné zmeny, ktorých svetkami Neustále sme. Takže keď sa členská krajina rozhodne, e, že bude robiť kontrolu konečného použitia, e, tie kontrolné zoznamy je mm, potrebné zvážiť. E, pokiaľ ide o technológie cyberbezpečnosti, je tom mať naliehavý postup, by sme mohli rýchlo reagovať na zmeny v tretich krajinách alebo na technologické zmeny naozaj prakticky okamžite. Uzavrela by som to tým, že poviem, že zahraničné transakcie sú čoraz komplikovanejšie, preto je dôležité posilniť zdieľanie informácií a posilniť transparentnosť. To je kľúčové. Členské štáty by mali dať dispozícii všetky informácie o licenciách, aby sme posilnili dohľad a kontrolu. Je potrebné vymieňať rozhodčené postupy, už to niektoré robia dobrovoľne, ale potrebné na to nadviazať. Všade museli byť nejaké pomenky pre všetkých, čiže sankcie za porušenie nariadenia by mali byť jednotnejšieho charakteru po celom území EÚ. Toto je teda prepracovaná verzia, ktorú čakáme veľmi dlho, už od e, arabskej jary. Eh, kde tie ponaučenia mnohé boli veľmi negatívne, takže eh, ja dúfam, že túto technickú tému dobre zvládneme v konštruktívnej spolupráci, tak eh, aby to naozaj bol dokument relevantný a naozaj, aby v budúcnosti obstal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, takže ďakujem spravodajcovia teraz na dve minúty maximálne. Máme naozaj času málo. Začneme EPP. Pán Danžan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja nemám veľa, čo by som doplnil k tomu, čo povedala spravodajkyňa. Áno. Som toho názoru, že eh, ten text, e, jeho prepracovaná verzia je naozaj očakávaná, je naozaj na mieste, ale mm, naozaj sa musíme uistiť, že hovoríme o dvojakom použití. Týka sa to mnohých firiem, čiže nemali sme unilaterálne my ako Európa doplňať ďalšie prekážky, ktoré by ich konkurenti nemuseli splňať. Často krajiny demokratické, liberálne, Takže pozor, pozor, aby sme pre naše vlastné firmy e, tie pravidlá hry nesprísnili z oči voči konkurentom, pre ktorých by, by takéto pravidlá neplatili. Ďalšia vec je potrebné mať právny rámec, ktorý bude naozaj jasný, ktorý bude naozaj presný. Ja si myslím, že sa tam dá ešte čo to vylepšiť, hlavne pokiaľ ide o článok 4, kde sa navrhuje rozsah pôsobností klauzy klauzuly catch, two, catch all, pardon, kde sa to rozširuje na riziko terorizmu a ľudské práva. A to musíme veci upresniť, lebo pokiaľ ide o terorizmus, to, čo teraz vidíme, pokiaľ ide o teroristické útoky, často sa pre nich používajú technológie, ktoré sú naozaj veľmi základného, triviálneho charakteru, Čiže pokiaľ ide o produkty s dvojakým použitím, že by sa mohli použiť pri teroristickom e, útoku, tak tam by mohli byť aj auta, autobusy, kamióny na tomto zozname. Čiže naozaj je potrebné mať veľmi presný rozsah pôsobnosti z právneho hľadiska a to by sa dali ešte veci vylepšiť, pokiaľ ide o tento článok 4. Potom je tu jedna či dve formulácie, ktoré by podľa môjho názoru mali byť spresnené a posilnené e, z hľadiska použitého jazyka. E, no ale my sa určite dopracujeme k spoločnému stanovisku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz za SAD pán Martin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Mariče za jej prácu. Ja súhlasím s predročníkmi v tom, že na jednej strane Je ťažké zadefinovať dvojaké použitie, pokiaľ ide o technológie cyberdohľadu, e, s tým, že tam nemá byť dopad na ľudské práva, teda na porušovanie ľudských práv, ale zároveň zabezpečiť, aby tu nebola nejaká e, neprimeraná záťaž pre naše firmy a že vláda by mala mať e, udiel zodpovednosti, neboli sme hlavne na malé a stredné podniky um, klas príliš veľké bremeno. Čiže to sú dve úlohy, medzi ktorými je potrebné nájsť potrebnú rovnováhu. Čiže e, bezpečnostné hľadisko, ľudskoprávne hľadisko a zároveň legitimný záujem našich firiem. Áno, súhlasím, pokiaľ o tej definície. My si myslíme, že technológie cyber dohľadu, že tá definícia nie je presná a je potrebné ju lepšie zadefinovať e, závažné porušenie ľudských práv, to tiež tam podľa je definované postatočným spôsobom. Ehm, pokiaľ ide o medzinárodné verejné právo, eh, tam sa závažné a menej závažné nerozlišujú, takže takú definíciu nemáme. Čiže definícia eh, due diligence v oblasti ľudských práv, to nám tiež chýba. Pán Buchner, spravodajca z INTA, navrhol vec, ktorú by sme boli schopní podporiť. Eh, toto nie sú nejaké drobnosti, tieto definície sú naozaj nevyhnutné pre firmy, aby naozaj mali právnu istotu v tejto otázke. Takže naozaj veľmi vítame návrh komisie, je reakciu na požiadavky Európskeho parlamentu. Myslím, že východisko je dobré, ale musíme veci ešte upresniť v nariadení predtým, než bude prijaté. A ešte na záver nadviažem na predrečníka, ktorý hovoril o tom, že naše firmy nemôžeme nadmierne zaťažiť. Áno, je dôležité, aby sme ako EÚ e, nejako vyvážali e, položky s dvojakým použitím, ktoré by mohli viesť k porušeniu ľudských práv, no ale medzinárodne musíme tlačiť na to, aby aj ostatné krajiny dodržiavali naše, naše štandardy. Čiže e, nie my znižovať štandardy, ale učiť ostatných, aby svoje štandardy zvýšili. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v mene mene zelených, vystúpi pani Lochbiller, v mene ich e, technospravodajca. Áno, my máme e, pána Buchnera, ktorý je našim tým spravodajcom, dnes tu nie je. My veľmi vítame, že tu máme takýto dobrý návrh komisie. Od roku 2010 sme pravidelne požadovali, aby sa ľudskoprávna dimenzia exportného režimu pre takéto položky posilnila. A to preto, lebo tu boli rôzne škandály, ktoré e, prenikli na svetlo sveta. Preto sme požadovali, aby napríklad technológie dohľadu boli prísne kontrolované. Ide o digitálne zbranie, ktoré ktoré spôsobujú obrovské škody, môžu spôsobiť obrovské škody, sú obrovskou hrozbou aj pre slobodnú a otvorenú spoločnosť. Európsky parlament v posledných rokoch 15 krát poukázal na potrebu reformy. Teraz konečne máme možnosť spoločne s komisiou exportný režim nastaviť na výzvu 21. storočia. Môžeme teraz ukázať, že 15 uznesení v Európskom parlamente e, sa stáva realitou a teda, že je naozaj možnosť e, nejako v realite zakročiť. Takže podporujeme návrh komisie, veľmi ho vítame v plnej miere. A teraz k návrhu kolegyne Šáke. Aj tu podporujeme jej návrhy naozaj veľmi celkovo. A iste táto správa Mm, ešte vylepší a posilní návrh komisie. AFED má podľa nás úlohu e, vychádzať e, z ľudskoprávnych a začnej politiky a preto prídeme s ďalšími návrhmi, aby sme túto dimenziu ľudských práv ešte viac zdôraznili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto končíme zoznam so rečníkov, takže požiadam spravodajkyňu, ak chce vystúpiť. Uh, Áno, veľmi stručne chcem poďakovať kolegom za ich príspevky. Myslím, že sa na to pozeráme približne rovnako, o čo som sa vlastne vo svojich pozmeňovacích návrhoch snažila. Jednak definície nie len v prípade ľudských práv, či už ide o orgány OSN, Únia a tak ďalej aby sme stávali na tom, čo už bolo e, identifikované ako kritérium približným e, tými e, inštitúciami. Pokiaľ ide o terorizmus, a to je naozaj veľmi široký termín, ktorý by sa, mal, ktorý by sa dal aj ľahko zneužiť, vychádzame zo spoločnej pozície rady, aby bolo veľmi jasné, o čom hovoríme, o čom nebolo tam isté vakuum, ktoré tam komisia nechala. Nejde len o to, aby sa vyjasnili tie nástroje pre sledovanie, ale či sa používajú za alebo bez súhlasu užívateľa. Napríklad, keď niekto chce sledovať môj telefón a ja s tým súhlasím, prečo nie, aby bol bezpečný ale ak by to bolo nejak infiltrované a potom by sa to proti mne používalo, tak to je nielen porušenie práva na súkromie, ale v inom kontexte by to mohlo porušiť aj iné práva. A e, preto sme našli praktické spôsoby, ako vyriešiť definície, aby to nebolo príliš široké a aby sme aj pre súkromný sektor zabránili aj e, diplomatickým problémom, to by nám tiež malo ležať na srdci, ale súhlasím s Davidom Martinom v tom zmysle, že EÚ by mala preukázať, že je schopná viesť a že jej normy sú hodné nasledovania. Teda, aby EÚ bola v čele, to je e, v súčasnom meniacom sa svete e, technologicky zmeny, to je dôležité aj vo svete inovatívnych prístupov. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Na začiatku tohto bodu sme mali ešte e, e, takéto veci. 5. mája je deadline na pozmeňovacie návrhy a ešte raz budeme hovoriť vo výbore 29. a príjma sa to 13. júna, potom to ide do plena, potom ideme na bod 12. Tento bod je návrh správy o politických vzťahoch EÚ s Indiou. Význam Indie sa nedávno zdôraznil počas misie AFETu vo februári pani Morga bola návšteva aj pred dvomi týždňami v Novom Dili a teraz správu treba prijať e, čím skôr. A teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Predavi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vzťahy EU-India sú významné a majú dlhú históriu, rovnako ako aj zložitú. Už sa použilo veľa adjektív na opis týchto vzťahov. Niektoré hovorí, že sú prirodzené, iné, že strategické, iní radšej hovorili o pevných vzťahoch. A boli tam aj odvolávky na to, že EÚ a India majú vzťahy založené na hodnotách, Takže to boli tie adjektíva, ktoré sa použili na opis vzťahov. Ide predovšetkým o vzťahy, ktoré podľa mňa majú ešte veľký potenciál, ale aj veľmi dobré perspektívy do budúcnosti. Vzťahy, ktorým EÚ a India musia čeliť, sú veľmi podobné, či už v oblasti ekonomickej, Ide o regionálnu spoluprácu, ale aj globálne hrozby, ako je terorizmus a samozrejme klimatické zmeny. Pokiaľ ide o zvýšenú spoluprácu a koordinované aktivity, môžu mať len pozitívne účinky na oboch stranách a bolo by ideálne, keby táto spolupráca e, prekročila ekonomické ekonomické, eh, ekonomickú oblasť, hoci táto ostáva prioritou a to je hlavným cieľom správy a to je vyjadriť podporu EP pre hĺbšie a silnejšie partnerstvo medzi EÚ a Indiou. To je hlavný cieľ. Toto partnerstvo sa musí posilniť v mnohých oblastiach ekonomická, kultúrna, environmentálna, ale text, ktorý predstavujem, sa sústraďuje predovšetkým na spoluprácu v oblasti SZBP vzhľadom na e, charakter a kompetencie nášho výboru. Správa súvisí aj s misiou, ktorú ste práve spomenuli. Niekoľko členov nášho výboru boli vo februári v Novom Dili. Chcel som vyslať tri základné jasné posolstva. Poprvé, my v EÚ upozorňujeme na význam prijatia stratégie vzťahov s Indiou, pretože je to rozhodujúci nástroj na koherentnú politiku. V budúcich mesiacoch či rokoch e, by sme sa mali lepšie koordinovať medzi členskými štátmi a EU inštitúciami, aby sme naše ciele dosiahli ľahšie. A aj in situ sa to potvrdilo druhé významné posolstvo oceniť e, organizáciu 13. samitu EU India v roku 2016 prijatie agendy do roku 2020 s ambicioznými cieľmi a je dôležité, aby sme tieto ciele splnili. Aj tento program a pani Mogheriniová e, to spomenula stanoviť jednotlivé postupné kroky a deadliny je rozhodujúce v tomto kontexte pre rozvoj EÚ India vzťahov aby tieto samity sa konali každý rok a oceňujem prípravu jesenného samitu a navrhujem, aby sa zvyšila frekvencia stretnutí e, v súvislosti s EZBP. Skonštatovali sme to s našimi kolegami zo zahraničného výboru Indického parlamentu, že aj pre nich má význam sa častejšie stretávať na parlamentnej úrovni. Tretie posolstvo v rámci EZBP eh, stanoviť niekoľko pracovných osí, na ktorých by sme mohli hĺbšie spolupracovať. EU a India nemáme vo všetkých témach úplne rovnaké názory, ale Čestný vzájomný dialog e, môže byť určite užitočný, či už ide o Afganistan, Čínu, Rusko. Je to určite práca, ktorú môžeme rozvíjať spolu, aby sme znížili bezpečnostné napätie v Ázii aj v okolí Európy. Boj proti terorizmu je tiež významná os, na ktorej by sme mali užšie spolupracovať vychádzajúc z vyhlásenia, ktoré sa urobilo na poslednom samite. Keďže EÚ a India sú horlivými e, podporovateľmi multilaterálnych dohôd, mali by sme viacej koordinovať naše stanoviska na medzinárodných inštanciách, aby sme presadili naše spoločné vízie Mali by sme zvýšiť aj spoluprácu v oblasti ľudských práv, vychádzajúc zo zdieľaných hodnôt. A to by sa malo odraziť v našom partnerstve. Potenciál týchto vzťahov sa neobmedzuje len na tieto tri osy. A samozrejme moja správa nemôže byť vyčerpávajúca vzhľadom na nedostatok priestoru. Všetci poznáme tento problém Navrhujem začleniť ďalšie osy, napríklad význam um, um, možných bilaterálnych uh, výmen pre študentov, vedcov a tak ďalej. V júli na plene uh, sa bude schvalovať táto správa, aby sa mohlo ďalej pokračovať uh, v príprave samitu EU-India na jeseň tohto roka. Ja dúfam, že Ďalšia práca bude konštruktívna a budeme úzko spolupracovať s tieňovými, aby sme vyslali a dali e, silný impuls našim vzťahom, ktoré nás spájajú s Indiou. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much and we will go to the list of the shadow. Ďakujem a teraz ideme k tieňovým. Pani Gil z SND, mám na zozname zatiaľ. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem Kristianovi za jeho veľmi vyrovnanú správu. Ako ste správne, Kristian, povedali, mm, sú za nami pokojné vzťahy, pokojné roky a tieto vzťahy ale na zároveň majú obrovský potenciál a stoja pred nami veľké výzvy a zdá sa, že teraz sa znovu vracajú ako keby do e, svojho korita. Pred niekoľkými týždňami bola pani Mogheriniová v Novom Dili a rozhodlo sa e, posilniť spoluprácu, multilaterálny prístup, otázky environmentálne, klimatické zmeny, námorná bezpečnosť a pôsobenie proti terorizmu. To je naozaj e, celý veľmi dôležitý politický zoznam tém a to by bolo treba ešte doplniť konkrétnym akčným plánom. A súhlasím s tým, keď hovorí, že je dôležité, aby výročné samity, ktoré boli takým starým zvykom, aby sa v nich pokračovalo a treba dohodnúť s Dýlim, ktoré sú tie politické oblasti, kde by sme mohli dosiahnuť pokrok. Takýto druh dialogu nemôžeme v žiadnom prípade podceňovať. Aj Brexit má tu svoj vplyv, pretože stratíme významného sprostredkovateľa vo vzťahoch s Indiou a tiež um, E, musíme brať do úvahy aj zahraničnú politiku USA, ktorá je v súčasnosti taká nejasná a izolatívna. Dohoda o voľnom obchode to je taký hmatateľný príklad toho, čo hovorím rokovania začali už pred desiatimi rokmi, ale od roku 2013 sa vlastne no- nedosiahol žiadny významný pokrok a preto je dôležité, aby sa EÚ angažovala viacej v jednom z najviac rastúcich hospodárstiev sveta. Až do roku 2030 tam bude žiť až 60 strednej vrstvy obyvateľstva. Navyše majú veľmi kvalifikovanú pracovnú silu. Videli sme to v februári, keď sme boli na misii a povedali sme, že EP sa bude venovať tejto téme hlavne vzhľadom na to, že USA chce zrušiť, respektíve chce uvaliť vízovú povinnosť na kvalifikovaný indický personál s IT kompetenciami. A ja si myslím, že je tam veľa zaujímavých tém a to nám umožní spojiť naše sily. Samozrejme sú tam bezpečnostné otázky, juhočínske more, e, vzťahy s Čínou. Tam sú v hre otázky globálneho mieru a medzinárodného obchodu treba spolupracovať s Indiou aj v oblasti vodných zdrojov a energetiky. A tiež treba zintenzívniť spoluprácu s Indiou v, v OSN, podpora e, spolupráce e, v Rade bezpečnosti. India je aktívnym protagonistom v oblasti boja proti piráctvu a terorizmu v oblasti. Treba tiež hovoriť o genderovom násilí alebo násilí na ženách. Aj e, to je otázka, o ktorej sme hovorili. Hovorili sme tiež aj o problematike LGBTI. Rovnako je dôležité, aby sme mali taký prístup, ktorý bude stavať na konkrétnych cieľoch. Len konkrétnou spoluprácou môžeme rozšíriť dialog v takých témach, ako sú ľudské práva. treba skutočne alebo nesmieme šetriť energiou a vôľou, aby sme dosiahli strategickú spoluprácu, ktorá je podľa mňa aj v prospech záujmov EÚ. Ďakujem ešte raz za našu prácu a teším sa na príprave pozmeňovacích návrhov. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Už tu nie je žiadny tieňový, takže ideme k rečníkom vo vlastnom mene na dve minúty. Pán Peter Lezaj e Pepe, nech sa páči. Ja som jedným z takých ani nie tak tieňových, ale skôr slnečných eh, či svetelných spravodajcov ale myslím, že všetci sme veľkými priateľmi Indie. Ja si myslím, že pán Preda sa vyjadril veľmi jasne a je zbytočné tu niečo opakovať. Aké sú kľúčové slova? Potrebujeme silnejšiu, hlbšiu spoluprácu a asociáciu s touto krajinou. Ja s ním úplne súhlasím. Ja som spravodajcom pre strategickú dohodu EU-Japonsko a ako to viete, a ako viete, tiež rokujeme o dohode o voľnom obchode a, e, a hospodárskej asociácii, ako aj strategickej asociácii. Doteraz je asi 40 oblastí, kde sme identifikovali možnosti strategickej spolupráce s Japonskom. Veľa sa hovorilo o strategickej asociácii, ale tu sme len zadefinovali 8 špecifických oblastí, či e, s konkrétnymi aspektami, kde by sme chceli spolupracovať. Áno, súhlasím s Ninou Jill. Potrebujeme viacej oživiť túto strategickú asociáciu, musí to byť ambicioznejšie, už to tu bolo povedané. Nedávna situácia nám na to dáva ešte viacej argumentov, aby sme viacej dynamizovali tieto vzťahy. Kiež by na budúcom samite e, sa dala ten, potrebný podnet tejto asociácii, aby sa e, rozvinula viacej. Tých 20 oblastí spolupráce sme zadefinovali ako jeden z aspektov aj zdravotníctvo, v prípade Japonska a tých dôvodov je o, čo o to viacej aj v prípade Indie. A preto žiadam, aby sme boli rozhodnejší a aby sme žiadali aj postup a reformu v tomto zmysle. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcel by som pogratulovať spravodajcovi pánovi Predovi. Je to skutočne vynikajúca správa, vyvážená, pozitívna a okrem toho obsahuje aj konkrétne odporúčania. Pokiaľ ide o EÚ a Indiu, mali by posilniť svoju spoluprácu a zaujme toho aj podporili prosperitu a bezpečnosť vo svojich regiónoch, ako aj inde na svete. Pokiaľ ide o posilnenie týchto aspektov, tak je to v správe, ja by som ešte chcel navrhnúť nasledovné body. Bez pochyb India vykonala významné kroky v posledných rokoch, pokiaľ ide o ľudské práva a občianské slobody. Je to obrovská krajina, premeniť ju na skutočne živú demokraciu, kde bude je otvorná spoločnosť a inkluzívna spoločnosť, to je skutočne veľmi veľká výzva. Avšak, ako táto správa správne uvádza, sú tu ešte opodstatnené obavy, ktoré sa opierajú o diskrimináciu na kastovom princípe, ako aj nedobré zaobchádzanie s menšinami a e, etnickými a náboženskými menšinami. Ja sa sadzujem za e, voľný obchod a slobodné trhy, preto podporujem úsilie, ktoré sa týka komplexnej dohody medzi EÚ a Indiou. Avšak pokiaľ ide o voľný obchod, voľné trhy, tie zároveň nemôžu musia byť prepojené s právnym štátom a dodržiavaním ľudských práv. Toto sú veci, ktoré sa musí jasným spôsobom odzrkadliť v texte. Pokiaľ je otázku Afganistanu, musíme si uvedomiť tú skutočnosť, že pokiaľ ide o Pakistan, naďalej platí veľkú cenu za podporu medzinárodnej koalície pokiaľ boj pre terorizmu a Talibanu. Takže ja by som chcel skonštatovať, že mali povinnosťou EÚ, Indie, ako aj všetkých iných súdnych štátov, aby posilnili svoju koordináciu v celom regióne juhovýchodnej Ázie. Pokiaľ je bilaterálne vzťahy medzi Indiou a Pakistanom, aktuálny text je podľa mňa veľmi dobre navrhnutý, podľa môjho názoru, je dôležité čo najviac zdôrazňovať jednu skutočnosť. Takéto zbližovanie nielen má zabezpečiť mier medzi týmito dvomi veľkými krajinami, mier nie je ešte konečným cieľom ako takým. Potrebujeme mier na to, aby sme podporili pretrvávajúci rozvoj a prosperitu, aby sa to dotklo každej jednej osoby v celom regióne. To sa týka samozrejme aj Kašmíru, to je veľmi dobrý príklad, ktorý sa spomína, v alebo mali sa spomínať v správe, pokiaľ je administratívnu časť Indie, ktorá sa označuje Kašmír, veľmi zaostáva, pokiaľ ide o ľudský rozvoj v porovnaní aj s pakistanskou časťou Kašmíru. Takže nebojme sa poukázať na to a uznať to, že pokiaľ ide pôvodné obyvateľstvo má žiť slobodne, aby mohli realizovať svoje právo na osobné šťastie, aby to mali lepší výhľad do budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. We would have... Ďakujem pekne. Dali sme slovo ESVČ, ale zdá sa, že tu nie je žiaden zástupca ESVČ. Takže aby som sa obrátil na pána Predu, či by ste sa chceli ešte vyjadriť. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Som trošku smutný, že tu nemáme ani SVČ, ani indické veľvyslanectvo, indické veľvyslanectvo. Však 1. E, maja bolo včera, možno majú pocit, že to trvá. Ale každopádne je to škoda, lebo je to dôležitá téma pre všetky politické skupiny. Chcem sa ale poďakovať kolegom, ktorí vystúpili. Ja som optimista, lebo vidím pozitívne signály, nielen pokiaľ o socialistov. Oni sú súčasťou tej veľkej koalície, ktorú sme vyrokovali v začiatku funkčného obdobia, ale dokonca aj konzervatívci. Pán Bašir, ďakujem za vaše vys- vystúpenie. Pán Van Orden tiež ma oslovil, uh, on ťa spravodajca, nemôže tu byť, tak mi poslal um, správu, kde hovorí o dôležitosti spolupracovať, aby sme dosiahli konsenzus. Takže teraz čakáme na pozmeňovacie návrhy, možno ak bude súhlasiť náš drahý pán predseda, pán McAllister, že by sme hlasovali trošku skôr, to by bolo super. uvidíme, ako by to konkrétne mohlo prebehnúť. Takže v tomto duchu veľká vďaka všetkým a dúfam, že nebudeme mať 900 pozmeňovacích návrhov, hej? Takže aby každý nedoplňal všetko, lebo máme už tisíce iných správ, takže naozaj sa zamerajme na politické vzťahy medzi EÚ a Indiou a nie tisíce tém, ktorými sa zaoberajú všetky výbory. Ďakujem pekne. Thank you. I don't know... Ďakujem pekne. Neviem, či ja takto efektívne eh, vediem toto zasadnutie. Áno, každý eh, je spokojný, takto rýchlo postupujeme. Som veľmi rád, takže máme istý problém v tom zmysle, že nedá sa poslať rýchlejšie, lebo sú tu správy, ktoré sa musia preložiť, takže sú tu určité obmedzenia. Uvidíme, či sa to podarí nejako predsunúť. Nie je tu nejaký veľký optimizmus, ale som vám rád, že takto efektívne postupujeme na dnešnom zasadnutí, ako aj vo všeobecnosti. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili. Chcel by som ešte pripomenúť, že pokiaľ ide o lehotu pre pozmeňujúce návrhy, je to 5. máj do 12. A časový harmonogram, ako už sa spomínalo, je následovný posúdenie alebo skúmanie 19. júna, hlasovanie 20. júna na pléne to bude v septembri. Takže ukončili sme bod 12, môžeme pristúpiť k bodu číslo 13. To je debriefing. Je misiu do Palestíny, je tu o delegáciu predstavy s Palestínou. Bola nášteva delegácie v Jeruzaleme a západnom brehu vo februári delegácia požiadala, ale nebol udelený prístup do Gazy. len mal mať prístup, samozrejme, do pásma Gazy. Preto sme už zvedaví na tieto informácie. Teraz by som vyzval predsedu delegácie pre vzťahy s Palestínou, aby nás stručne informoval o služobnej ceste, ako aj o záveroch a odporúčaniach, pokiaľ je túto cestu. Nech sa páči, máte slovo na 6 minút, pán kolega. Dobre, Eh, Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať za možnosť, ktorá mi bola udelená a som veľmi rád, že vás môžem informovať o tejto služnej ceste do Palestíny. Na úvod by som chcel upriem vašu pozornosť na hladovku, ktorú momentálne drží 1500 palestinských väzňov v izraelských väzniciach, teda pretrváva tento, táto hľadovka a ide tu o základné práva týchto väzňov na to, aby mohli byť naštívení rodinnými príslušníkmi. A ide o to, aby neboli zadržiavaní bez procesu alebo bez odsúdenia. Ide tu iba o ľudské práva a ľudskú dôstojnosť týchto palestínčanov a chceli by sme požiadať, aby sa vykonala prieskumná cesta, ktorá by sa zabadovala situáciou týchto väzňov. Pokiaľ je teraz našu konkrétnu služobnú cestu, je to delegácia, teda služobná cesta, ktorá sa udiala o februári. Stretli sme najvyšších zástupcov Palestín, ako aj zástupcov Palestinskej legislatívnej rady. Pozreli sme si osady, ktoré sa budujú a plánuje sa aj ďalšie rozšírenie týchto osád. Naštívili sme aj polnospodárov, ktorých, ktorým hrozí, že ich domy budú zbúrané. A skonštatovali sme, že pokiaľ ide o okupáciu, nadalej sa v nej pokračuje a západný breh sa čoraz viac uzatvára. Skonštatovali sme aj to, že dokonca aj deti sú zapojené do politických procesov, častokrát je osob mladšie ako 15 rokov. A videli sme, ako zle sa vodí miestnemu obyvateľstvu, preto sa naša delegácia chce zasadzovať za to, aby základné slobody a ľudské práva boli rešpektované, pre všetkým pokiaľ ide o deti a mladistvých. Stretli sme sa s zastupcami rozličných komunít, rozličných viacerých generácií, mohli sme s nimi hovoriť. Hovorili o tom, že sú sklamaní, pokiaľ ide o systém, ktorý vedie k rasovej diskriminácii, ktorý e, ponúka čoraz menšiu šancu na riešenie prostredníctvom dvoch štátov. To znamená, že síce oficiálne sa stále hovorí o riešení prostredníctvom dvoch štátov, ale momentálne sa hovorí už potom aj častočne o riešení prostredníctvom jedného štátu. A pokiaľ ide zástupcov legislatívneho orgánu, ten hovoril o tom, že dalo by sa zamýšľať aj nad jedným štátom, ak teda by sudcovia teraz boli palestínčania a pokiaľ ide o takéto návrhy, ktoré sa týkajú jedného štátu, to sú také asi najdôležitejšie aspekty. Okrem toho sa hovorilo ešte o ďalších veciach. Pokiaľ ide o palestínsky štát, formálne sa vybudoval, ale vlastne to ešte nie je konkrétny štát. V rámci aktuálnych podmienok palestínčania nemôžu dosahovať žiaden pokrok. A pokiaľ ide o inštitúciálne orgány alebo inštitucionálny rámec nie je možné ďalej rozvíjať bez toho, aby sa nedosahovalo riešenie prostredníctvom dvoch štátov. Boli tam aj príklady, ktoré sa týkajú humanitárnej oblasti a humanitárnych aspektov. Pokiaľ ide o Európu, zdá sa, keby sa hovorilo sa nám, že sa nekonzekventne nasadujeme za riešenie prostredníctvom dvoch štátov, my sme hovorili o tom, že pokiaľ ide o radu, tá možno postupuje tak, ale komisia sa podíva humanitárnou pomocou. My sme v každom prípade za riešenie prostredníctvom do štátov, avšak momentálne nie je možné v lokálnych podmienkach dosiahnuť viac. Pokiaľ ide o palestínčanov, jednoducho žijú v ťažkých podmienkach, to sme tam mohli sa o tom presvedčiť, zobrali sme to na vedomie. Neexistuje tam žiaden ďalší rozvoj, pokiaľ ide o riešenie, riešenie prostredníctvom dvoch štátov. Ako som už spomínal, osady sa aj ďalej rozširujú a mierový proces, proces sa opätovne nezahájil. Takže my sme v tejto súvislosti navrhli následovné. Poprvé, ide o to, že by sa malo hľadať politické riešenie, to je nevyhnutné, riešenie prostredníctvom dvoch štátov, to je cesta, ktorou by, sa, by sme sa mali uberať. Nesmieme premrhať e, tieto šance. Rada mala konať v tomto zmysle. Po druhé, uznanie Palestíny ako štátu, to je absolútne nevyhnutné. Nie je možné dosiahnuť riešenie prostredníctvom dvoch štátov, ak nebudú uznané obidva štáty. Chceli by sme požiadať kolegyne kolegov členských štátov, aby spolupracovali, aby sa podarilo presadiť uznanie Palestíny. Po tretie, je dôležité mať vládu národnej jednoty a podľa možnosti zrealizovať aj nové voľby. Okrem toho sa musia pravidelne, volať, pravidelne e, konať voľby do ústavných orgánov. No a je nevyhnutné, aby sa zabezpečilo aj to, aby e, sa zabezpečila riadne, riadna, riadna, správa, riadna správa štátu, aby sa ochránili ľudské práva, správne pristupovalo k verejným prostriedkom. Je dôležité poskytovať podporu, aby sa držalo me, e, medzinárodné právo a obhávalo ľudské práva. No a okrem toho, pokiaľ ide o príslušné uznesenie e, alebo rezolúciu OSN, e, vyjadril sa Bezpečnostná rada, odmietlo sa rozširovanie OSA, toto sa musí teraz pretaviť do praxe. Osady za demarkačnou líniou sa nemajú stavať, je to palestinské územie a v rámci programov s Izraelom musíme apelovať na to, aby nedochádzalo k rozširovaniu osád a obydlí nad rámec demarkačnej zóny. To znamená, že je tu hranica z roku 1967, musíme sa k nim vrátiť, potrebujeme mať jasné územné pravidlá a okrem toho, pokiaľ ide o implementáciu rezolúciu OSN, musíme dbať na to, aby sa naplnili aj e, rezolúcie Bezpečnostnej rady, a to všetky, a pokiaľ ide o označovanie produktov z obsadených území, mali by sme prísne implementovať naše pravidlá a jednoducho máme tu európske právo, ktoré sa musí uplatňovať a musíme zároveň e, bojovať proti búreniu osád palestínčanov a iba ak politicky budeme konať, bude možné aby palestínčania zrealizovali svoj štát, aby teda sa zrealizoval to riešenie prostredníctvom dvoch štátov, ináč je to riziko, že dojde k ďalšej radikalizácii. A okrem toho je dôležité skonštatovať ešte následovné. Počet obyvateľstva stále rastie. To znamená, že je tu väčší dopyt po energiách, elektrickej energie, ale aj po pôde. A pokiaľ ide o izoláciu Gazy, ako aj západného brehu. To je nebezpečné, lebo to vedie k ďalšej radikalizácii, odchodu obyvateľstva a zároveň je to aj určitá hrozba pre Izrael. Nie je to vôbec prospešné ani pre Izrael, ani pre Palestínu. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Európska únia aj členské štáty musia aktívne konať, aby sa teraz eh, jednoducho implementovalo to riešenie prostredníctvom dvoch štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto informácie, ktoré sa týkajú vašej služobnej cesty do Palestíny. Zdá sa, že sa nikto nehlási o slovo, iba si to overujem. Takže týmto pádom zapracujeme vaše informácie do zápisnice. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a poskytli nám dnes tieto informácie a týmto pádom sme vybavili aj bod 13 nášho programu. Dostávame sa k bodu číslo 14. To je teda musíme si to overiť, či to už máme tých rečníkov. A čo skoro pri, takže dáme si krátku prestávku na dve minúty, aby sme to pripravili všetko pre nich a potom budeme pokračovať posledným bodom nášho programu. now in stereo. So we are improving technologi- technologically here at the end of the agenda. Um, uh, dear colleagues, we are going to... Kolegyne, kolegovia, blížime sa k záveru nášho dnešného programu. Bod 14 je posledným bodom. Ide o boj proti beztrestnosti s osobitným zameraním na Medzinárodný trestný súd a kampalské dodatky k rímskému štatútu 5. oktobra 2016 rozhodli koordinátori AFETu, že sa uskutoční takéto podujatie ICC, vychádza z rímskeho štatútu 1. júla 2002, e, to je dátum vstupu do platnosti rímskeho štatútu. E, tam sa uplatňuje štruktúra tohto trestného e, súdu. E, ide o genocídu, vojnové zločiny, vojny, zločiny agresie a zločiny proti ľudskosti. To sú to štyri, štyri zločiny, ktoré obsahuje rímsky štatút. Ale v Kampale došlo v júni 2010 k pozmeneniu bolo prijaté teda pozmenie rímskeho štatútu, teda je to ten kampalský dodatok, kde sa definuje zločin agresie v súlade eh, s 3314 eh, uznesením eh, valného zhromaždenia OSN. Sú tu ale členské štáty, teda takto e, definuje sa tam e, teda tento akt agresie, týka sa to e, porušenia hraníc pozemských, námorných, týka sa to využitia ozbrojených síl voči inému štátu a tiež umožnenie využitia priestoru istej krajiny na agresiu voči inej krajine. Takže toto je dodatok, ktorý bol e, prijatý a týka sa teda aj limitu 1. januára 2017, ktorá e, teda iba po tomto termíne e, sa bude môcť e, zakročiť e, voči takýmto, takýmto zločinom. E, dvoj tretinová väčšina je potrebná na to, aby táto jurisdikcia mohla byť uznaná. Takže máme tu troch panelistov, ktorí budú s nami dnes hovoriť o Medzinárodnom trusnom súde a dodatku z Kampaly, či teda bude prijatý alebo nebude, lebo to bude mať dosť, obrovský vplyv na prácu tohto, tohto súdneho táto súda. Pani Prost e, je e, vedúcou kancelárie predsedu tohto výboru, je to niekdajšia ombudsmanka. výboru pre sankcie voči Al-Kaide. A tiež e, pôsobila v súdnom dvore pre niekdajšiu Juhosláviu takže pokračujem ďalším rečníkom, pán Katin, ktorý je generálnym tajomníkom poslancov pre globálnu um, akciu, pôsobí na podporu univerzality Medzantrestného súdu má úlohu v ratifikačnom procese v rámci, romsk- v rámci rímskeho štatútu. Pôsobil v Hakskej akadémii medzinárodného práva a tiež na univerzite v Terame. A potom tu ešte máme pána Stefana Barigu, ktorý je zástupcom vedúceho misie Lichtensteinska pri EÚ. Zastúpal Lichtensteinsko v rôznych vyjednávacích procesoch, pokiaľ ide o medzinárodný modné právo, medzinárodné trestné právo a ľudské práva. Bol podpredsedom 6. právneho výboru valného zhromaždenia v roku 2007. Tiež bol poradcom predsedu rokovaní pokiaľ ide o pozmenenie rímskeho štatútu medzitrestného súdu, pokiaľ ide o zločin agresie. Pôsobil na univerzite v Kolumbii a tiež e, na univerzite vo Viedni. Takže dal by som teraz hosťom slovo 10 minút každý ako prvá pani Prost. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť pokiaľ ide o boj proti beztresnosti a úlohu medzantresného súdu tejto súvislosti. E, takže toto je dnešná téma, to ma veľmi teší. Zločin agresie, toto je téma, ktorú prenechám kolegom. Ja by som sa skôr chcela venovať kontextu fungovania e, tohto súdu a veciam, e, ktoré sú pre nás výzvami alebo teda problémami, s ktorými sa potýkame. Predseda hovoril o tom hlavnom mandáte tohto súdu. Tam ide o vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu, a teda doplnenie o, zločin agresie. Dôležité je zdôrazniť, že tento súd už má dosť práce s tým hlavným mandátom, pokiaľ ide o tieto zločiny. Eh, prokurátor, eh, ktorý pôsobí na tomto eh, súde, robí 10 vyšetrovaní. Uganda, Demokratická republika, Konžská, Darfur, Sudan, Stredoafrická republika, Kenia, Libia, Kodivuár, Mali a Gruzinsko tých sa týkajú tieto prípady. Je ich teda 9 krajín, ale Stredoafrická republika sa týkajú 2 prípady, takže dohromady 10 prípadov. Ehm, ja sa neskôr vyjadrím k Afrike s tým, že tie situácie, ktoré rieši prokurátor, že 5 z nich bolo postúpených súdu príslušnou krajinou, to samotnou zainteresovanou krajinou. Čiže, tak povediac, sami sa obratili na tento súd. V dvoch prípadoch to bola Bezpečnostná rada, ktorá oslovila Medzinárodný trestný súd. Uh, a potom sú tri prípady, kde ten prokurátor tú situáciu sám, propriamo tu, e, teda toto si vybral. E, Kenia, Kodivar a Gruzinsko sú tieto krajiny. A prebehli predbežné vyšetrovania e, v rôznych regiónoch Afganistan, Burundi, Kolumbia, Gabon, Guinea, Irak. To súvisí s britskými vojakmi Nigeria, Palestína, komory Grécko, Kambodža, ako aj Ukrajina. To sú teda predbežné postupy, ktoré prokurátorka, je to teda žena, podľa rímskeho štatútu momentálne prešetruje. Súd sídli v Hágu je tam teda súdna komora. Minulý rok sme mali v ICC e, naozaj veľmi nabitý rok. Štyri konečné rozsudky, takto tri, boli e, teda e, vydané. Jeden je, záver, je záverečný s konečnou platnosťou, sedem osôb bolo odsúdených a mnohé prípady Medzinárodného trestnému súdu, trestnému súdu naozaj teda teda e, sú úplným novom, napríklad e, porušovanie e, kultúrne dedičstva, to bol prípad Timbuktu, to bolo prvé odsúdenie za taký trestný čin, sexuálne zneužívanie, zločiny proti ľudskosti, potom zasahovanie do súkromia svetkov a tak ďalej. Takže naozaj eh, v mnohých eh, oblastiach eh, sa tento súd venuje veciam, ktoré sú úplne nové. Kongo, Uganda, to sú teda prebiehajúce, prebiehajúce prípady. Potom sú to štyri, to je fáza reparácie, tak povedete, to mm, veľmi jedinečná vec podľa rímskeho štatútu. Súd môže teda schváliť reparácie pre takéto obete. Máme tam štyri eh, prebiehajúce postupy, eh, ktoré teda komora eh, momentálne preveruje. Potom máme ešte odvolania, ktoré momentálne prebiehajú. No, čiže to súvisí čiastočne aj s tými spomínanými reparáciami. Takže naozaj, ako vidíte, súd má veľa práce. A teraz by som rada odprezentovala tie výzvy, eh, s ktorými sa stretáva súd. Niektoré sú vnútorné a teda sú v kontrole súdu, také, ktoré eh, súd do veľkej miery teda nie je schopný kontrolovať. Uh, Jedna z vecí, ktorá sa často, pokiaľ ide o medzinárodnú trestnú spravodlivosť, objavuje, a to sa týka e, práce súdov a tribunálov a teda e, toho času, koľko e, trvá e, túto spravodlivosť vykonať. E, týka sa to teda aj ICC, ktorý bol predmetom množstva kritiky v tejto súvislosti. Súd sa na to snaží reagovať a súčasný predseda pardon, predsednička ehm, toto predala do svojho mandátu. Sudcovia zaviedli viacero opatrení s cieľom zlepšiť efektívnosť fungovania. Už aj dochádza k zlepšeniu, pokiaľ ide o trvanie konaní. A toto je teda projekt, ktorý prebieha a je naozaj kľúčový pre efektívnosť fungovania Medzinárodného trestného súdu. Asi ste počuli nejakú kritiku na adresu ICC v tom externom kontexte, ja spomeniem situáciu eh, súd Afrika, tam bolo veľké napätie, teda že sa náš súd zameriava na Afriku a neprimerane. Napríklad na jeseň tri africké krajiny e, odstúpili od rímskeho štatutu, ale táto situácia, a rada sa k tomu neskôr vyjadrím aj podrobnejšie, táto situácia, tu je potrebné samozrejme vnímať v kontexte. Afrika bola prispievateľom podstatným, pokiaľ ide o vytvorenie eh, Medzinárodného súdu rímským štatútom. Je to najväčšia regionálna skupina a máme tu mnoho dôvodov, tých situácií, ktoré boli v Afrike identifikované, a teda tie africké krajiny sa často obracajú na trestný súd sami, ako sa spomínala, ale kolega bude hovoriť o tom, že je tu také vnímanie, že sa zameriavame na situácie v Afrikách, pokiaľ ide o pomoc obetiam, ktoré boli e, v konfliktoch e, predmetom atrocit. A potom je tu ďalšia vec, ktorú by som chcela stručne prebrať a týka sa toho, prečo je toľko obyvateľov z jedného regiónu je dôležité uvedomiť si, že to vychádza z určitého kontextu. My sa zameriavame na ehm, vzťahy s Afrikou, ehm, Južná Afrika napríklad sa pôvodne stiahla z rímskeho štatútu, ale vrátila sa a potom aj Gambia postupovala rovnako, že stiahla to svoje stiahnutie po zmene e, vlády, potom Burundi požiadalo o stiahnutie, e, tam ešte prebieha ročná lehota do oktobra budúceho roka, ale e, žiadne ďalšie stiahnutia rímskeho štatútu už neprebehli napriek teda týmto slovám kritiky. A teraz by som prešla k ďalším výzvam. Tou najhlavnejšou snáď je to, toto bola kritika zo strany Afriky, ale aj všeobecnejšia kritika, prečo sa súd zameriava na konkrétne regióny, napríklad konflikty, eh, inde, Sýria, prečo napríklad súd nereagoval na toto. No dôvodom je samozrejme e, vec, ktorá je mimo kontroly ICC, teda že je to súd založený na zmluve, to znamená, že jeho jurisdikcia je obmedzená na krajiny, ktoré sú zmluvnou stranou rímskeho štatútu, momentálne ich 124. A tieto musia byť súčasťou tej situácie, e, buď to ide o ich územie, alebo je tam e, teda hodí tam o zapojenie občanov príslušnej krajiny. Skratka, e, rímsky štatút nemá e, univerzálnu jurisdikciu, teda ICC nemôže na niektoré situácie e, reagovať, takže naozaj je to veľká, veľká výzva. Ako sa to dá riešiť? Snad len tak, že viac krajín sa pridá k rímskému štatútu čím sa dosiahne tá univerzalita, čo je kľúčové pre efektívnosť a dôveryhodnosť tohto e, súdu. A je to dôležité aj preto, lebo členstvo rímskeho v rímskom štatúte e, určité krajiny naozaj ukazuje, že tá krajina má záujem o medzinárodné právo, mier, stabilitu a tak e, ďalej. Takže ten cieľ univerzality mm, stále sledujeme. Ja som spomínala, že tu máme partnerstva. Jeden z našich hlavných partnerov je Európska únia, to v mnohých oblastiach. A sme veľmi vďační za podporu, ktorá únia súdu dáva z operatívneho hľadiska formou spolupráce a vo forme politickej podpory, vrátane Európskeho parlamentu, ktorý prijal mnohé uznesenia, ktoré podporujú prácu nášho súdu. Čiže tento vzťah je pre nás nevyhnutný, je nevyhnutný pre prácu nášho súdu a veľmi si túto vašu interakciu s nami vážime. Teraz eh, to uzavriem. Ešte by som mohla preberať mnoho vecí, ale už dám slovo kolegom, ale ak budú nejaké otázky, tak sa radi k, ku konkrétnym bodom ešte vyjadríme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz ďalší rečník, pán Katin. Na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť. Je to veľká česť že som v miestnosti uh, Alcide de Gasperiho. Ja ako talianta považujem za veľkú čest. Chcem sa tiež uh, poďakovať Európskemu parlamentu, ako to urobila už aj pani Prosto, v tom zmysle, že Európsky parlament bol takou avantgardou, eh, pokiaľ ide o hnutie medzinárodnej trestnej spravodlivosti. Už v 90. rokoch Európsky parlament vyzýval k vytvoreniu trvalého súdu, kedy medzinárodné E, spoločenstvo malo problém aj so zriadením e, súdu pre Juhosláviu, a tiež sa hovorilo o celom súde pre rvanskú genocídu. E, no a vďaka vám máme tento dôležitý výsledok dnes. Viac než 24 tisíc afrických obetí požiadalo o účasť na vypočutiach v rámci ICC. Viac než 10 tisíc bolo loku standy účastníkmi na e, konaniach. Asi 6 tisíc gruzínskych e, e, obetí požiadalo v pred prípravnom konaní o možnosť zúčastniť sa. Čiže to sú jednotlivci, ktorí prišli do Hágu a teda mali možnosť sledovať konanie a vyjadriť, vyjadriť sa. Takže Vo väčšine prípadov e, tá opozícia e, prichádza od e, tých špičiek, ktorí majú pocit, že sú nad zákonom a nie sú spokojní s tým, že v Hágu je nejaký súd, ktorý by ak sa napríklad nevyšetrí v národnom štáte nejaký zločin, že tento súd by mohol e, zaplniť e, tú medzeru beztrestnosti a reagovať. Takže ICC je naozaj veľmi e, dôležitá inštitúcia a tým, že plní svoju funkciu, tak vlastne vytvára prirodzene opozíciu žiadna kríza, pokiaľ o ICC v Afrike nie je, pretože skrátka ICC vykonáva svoj mandát, to je všetko. Čiže je to naozaj iba prirodzená reakcia určitých jednotlivcov, niektorí z nich sú naozaj politické špičky, ktorí by e, chceli naďalej e, vykonávať svoju moc, ale je na napríklad teraz zatýkač e, za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo genocídu a preto teda ich možnosť interakcie s inými je obmedzená sú tu naozaj obrovské zločiny, k ktorým dochádza v eh, určitých regiónoch eh, sveta mimo jurisdikcie ICC. Napríklad Sýria, to je naozaj mm, najväčší, najkrvavejší konflikt e, celosvetovo. Naša organizácia Parliamentarians for Global Action spolu e, so CICC, e, mimovládkami ako Human Rights Watch, Amnesty International a tak ďalej, my sme proti beztresnosti akékoľvek teda mm, riešeniu, ktoré by obmedzovala jurisdikciu ICC. Napríklad sme to videli, mm, keď došlo k vetu v Bezpečnostnej rade, a bolo to v mali 2014, e, pred e, tým, ako Mosul padol do rúk e, ISIS, kedy Čína a Rusko vetovali návrh Francúzska, čo podporovali všetky ostatné krajiny Bezpečnostnej rady, aby sme sa venovali Syrii a aby táto bola podriadená jurisdikcii ICC. E, čiže toto e, bolo iba zvoraznenie dohody, ktorá existovala teda, že nejaká zóna bezpečnosti v Sýrii, e, jej vznik Máme tu ešte aj iné masové atrocity, napríklad v iných krajinách, Jemen, o tom sa menej často nehovorí, ale máme naozaj indicie toho, že sú tu určité díly, aby sa tieto zločiny nejakým spôsobom skryli pod e, pokličku. Takže naozaj beztrestnosť vo svete je závažná vec, vo väčšine prípadov sa to však deje mimo našej jurisdikcie. Hoci už e, predsa len e, je cítiť naše pôsobenie. Pred niekoľkými mesiacmi v Demokratickej republike Kongo opozícia vyhlásila e, deň tzv. mŕtvého mesta a boli obavy, že, došlo k, že by došlo k incidentom medzi manifestujúcimi a vládou. V ten deň prokurátor súdu požiadal poslancov globálnej akcie, globálnu akciu, aby sme konali a tak sa vypustila správa, že prokurátor bol v meste a e, v tom dni nedošlo ani len k jednej jedinej obeti a incidentu e, v uliciach e, Kenšasy. Radi by sme verili tomu, že je to aj preto, že sme tam boli prítomní. Samozrejme, nemôžeme to kvantifikovať ani dokázať, ale mnohí, ktorí mali vplyv na rozhodnutia, tak myslím, že mysleli na túto možnosť, aký by to malo e, dopad a e, že by sa aj e, súd k tomu nejakým spôsobom implikovaný alebo by sa vyjadril. Samozrejme, sú veľmi e, zložité situácie v rôznych krajinách, ako v Kongu či inde, kde ten demokratický e, prerod sa ťažko rodí. E, a teraz by som išiel k štvrtému významnému komentáru. Hovoríme o, o zločinoch, ktoré boli spáchané politickými lídermi, ktorí kontrolujú vládny aparát alebo často sú neštátnymi aktérmi, ale často môžu viesť k tomu, že robia vojenské prevraty veľkého rozsahu proti e, civilnému, obča- e, e, civilnému obyvateľstvu. V 95. sa v Norimberku typifikovali tri typy zločinov. Zločin proti ľudskosti, bolo to zadefinované v genocíde, vojnové zločiny a zločiny proti mieru to neznamenalo, že by v tých 90. rokoch tá judikátora vstúpila priamo v platnosti, ale vychádzali, e, išlo, išlo o definíciu z vnútorného, v prípade vnútorných konfliktov, nie medzinárodných. Hans Peter Kau bol prítomný, prišiel e, aj do parlamentu tri roky pred svojou smrťou a vtedy už povedal, že Zločin agresie bol e, typifikovaný v článku 4. A dostalo sa do tej situácie, ako to malo byť v 45. Teraz máme 36 situácií, 30-45, Portugalsko, Argentina, už urobili to isté, možno predbieham udalosti, ale aj oni to dúfam budú ratifikovať. Tento rok tí podpisujúci, ratifikujúci musia potvrdiť, či sa bude aktivovať judikatúra aj v prípade tohto posledného zločinu. Pani Lohbiller a ďalší schválili uznesenie, jednomyselné uznesenie EP. Myslím, že len jeden hlasoval proti. A v tomto uznesení sa žiadala veľmi silná podpora pozmeňovacím e, návrhom z Kampaly. To je tá pozitívna stránka veci. Ale ako vždy, je tu aj opačná strana. tie agresie, ktoré spomenul predsedajúci, tak ako to bolo zachytené v uznesení číslo 34. Odsek 1 hovorí, že zločin agresie je jedine vtedy, ak politický či vojenský líder nejakého štátu ilegálne prikáže pôsobenie proti inému štátu, ktorý eh, kvôli vážnosti a charakteru Mm, svoj, teda tejto aktivity porušuje chartu OSN. Hovorí sa teda o vážnosti a dopadu tejto akcie a to obmedzuje typifikáciu agresie. A samozrejme sú tam určité nejasné právne miesta, či došlo, či došlo, ak, či tá akcia mala dostatočný rozsah a tak ďalej, či to spadá teda do tejto typifikácie alebo definície. A urobilo sa to tak, zadefinovalo, by to prijalo všetci aj, a prijali všetci a aj sa tak stalo konsenzom. Ešte prebieha diskusia o vstupu do platnosti a aplikácií, ale poslanci globálnej akcie sme za to, aby bola jednota v, typi, v typifikovaných zločinoch. EU e, môže byť veľkým príspevkom. Urobila to už v minulosti. Je to jediná entita, ktorá má akčný plán, ktorá má spoločné stanovisko kde, hovorí o, kde sa hovorí o akciách v teréne, napríklad článok 11, vychádzajúc z dohody z Kotonu. Existuje veľa nástrojov, ale ja by som spomenul len jeden. EU by malo byť silnejšie a rozhodnejšie, keď obhajuje Ukrajinu aby konečne splnila Ukrajina v prípade podpisu asociačnej dohody EÚ Ukrajiny časť e, teritoria e, Ukrajiny bol teda anaktovaný, teda ten zločin agresie vstúpi do platnosti až koncom 2017 a nebude sa môcť aplikovať len na individuá, ktoré sú súčasťou neštátnych protagonistov A v rámci týchto podmienok je to ako zhoršujúci alebo stiažujúci faktor v prenasledovaní individuí. So already, Takže vyzývam, a už som to aj urobil, ale aby nástojili na ukrajinských partnerov, ktorí žiadali o zmenu v ústave, aby to urobili a možno s pomocou vašich priateľov by sa dostali aj do toho klubu rímskeho štatutu. Ďakujem. Pán Barriga, nech sa páči. Na 10 minút. Thank you very much, Chair. Uh, it is a great honor to be here today and uh, at the same time it is... Ďakujem, som veľmi rád, že som dnes medzi vami. Je to zároveň aj výzva, uh, keď mám vystúpiť po týchto dvoch predrečníkov, ktorí to zhrnuli veľmi výstižne, ale ja by som doplnil ešte niekoľko vecí k zločinu agresie a k významu právneho a politického, aplikácie a jurisdikcie ICC na touto skutkovou podstatou agresie. Pri norimberskom procese aj v Tokiu, kde boli súdení nacistickí aj politickí predáci za to, čomu sa vtedy hovorili zločiny proti mieru. A zločin agresie. Tieto, sa, tieto termíny sa môžu použiť dosť synonymicky. Tieto osoby boli odsúdené za plánovanie, prípravu a vedenie vojny či agresie, ale nešpecifikovalo sa vtedy, čo to vlastne agresia znamená. a OSN trvalo niekoľko desaťročí, než navrhla definíciu toho, čo to vlastne agresia znamená. Musíme rozlišovať medzi tým, čo je, čo je v listine OSN a v tých zákazoch, keď ide o použitie zbraní a agresie a či je ešte niečo horšie, Preto v 84. valné zhromaždenie OSN sa dohodlo na tejto definícii, ktoré vychádza z článku 24 zakladajúcej listiny a to nadvezuje aj na to, čo tu už bolo povedané, keď sa hovorilo o rôznych aktoch. Ak by to bola agresia, tak to musí byť v rozpore s chartou OSN. Teda Buď to nie je v sebaobrane, alebo to inak nie je schválené či povolené. Teda v tom 84. sme vytvorili takú definíciu toho, čo to znamená, ale to nie je definícia toho, čo je vlastne ten zločin pre jedincov, ktorý môže byť eh, tých jedincov, ktorých je možné postaviť pred súd. Potom bolo potrebné ešte na to prísť na rímskú konferenciu v roku 88, kde sa podarilo zúčastneným delegáciám dať do rímskeho štatútu takú vsúku, a síce článok 12 rímskeho štatútu hovorí, že štátne strany prijímajú judikatúru súdu voči aktu agresie, hoci vtedy to ešte nebolo úplne jasne v štatúte, v rímskom štatúte zadefinované, ale bola tam taká poznámka. A vznikol z toho vyjednávací proces, ktorý potom eh, by viedol k tej definícii a ktorý by to vyjasnil. Tento proces sa odohral v rokoch 2003 až 2010 a Predsedal mu lichtenštajnský veľvyslanec OS, pred OSN a preto som tu dnes ja a môžem vám v prípade e, otázok a odpovediach niečo upresniť, ale čo sa stalo za tých 7 či 8 rokov? Dosiahli sme dohodu tých dvoch častí, dohod z Kampaly. Tú definíciu, to sme už povedali, najvážnejšie formy a použitia sily, tak ako sú chartou zakázané. A k dohode sme sa dopracovali roku 2009, ešte istý čas pred Kampalou. Takže vidíte, že to nie je nejak veľmi kontroverzné. Ešte rád by som dodal. Prijali to nielen strany ICC, ale bola to zvláštna pracovná skupina, ktorá bola otvorená všetkým členským štátom OSN, či už boli alebo nie členmi ICC a mohli prispievať k tej definícii. Druhá časť balíka. To boli isté otázky právomoci a podmienky jurisdikcie Tam sú vlastne dva súbory problémov. Prvý sa týka, aká by mala byť úloha Rady bezpečnosti OSN vo vzťahu súdenia zločinov agresie zo strany Medzinárodného trestného tribunálu a rozhodlo sa, že ICC nebude závisieť nad predchádzajúcim schválením Rady bezpečnosti. Teda sme zabezpečili nezávislosť ICC z oči voči Rade bezpečnosti OSN v prípade zločinu agresie. Druhá časť toho balíčka a otázka štátneho súhlasu. Do akej miery sa to má obmedzovať len na prípady, ktoré zahrňujú štáty, ktoré sa na tom dohodli to je veľmi zaujímavé na tom štatúte ICC, kde v tých ďalších zločinoch nie je potrebný taký súhlas zúčastnených. Ak príslušník neštátnej strany urobí zločin na území z tej strany, tak je tu ICC. Ale je tu aj právomoc súdiť v prípade nesúhlasu, ale keďže delegácie sa nezhodli a či to bude upravovať rovnaký systém alebo nie. Niektorí chceli úplne rovnaký systém, čo by bolo pre potenciálne obete agresie, pretože tým by dostali ochranu, keby takýto štát ratifikoval návrhy, aj keby nejaká neštátna strana sa dopustila agresie, tak by podliehala právomoci súdu ich súdiť, ale niektorí si mysleli, že by to bolo príliš. A trvali na súhlase zúčastnených štátov. Nakoniec sme sa museli dopracovať ku kompromisu, ktorý ale dosť obmedzuje rozsah zvrchovanosti súdu a ide o to, že akty agresie sú vylúčené tie, ktoré spáchali štáty, ktoré nie sú súčasťou rímskeho štatutu. To aj v prípade agresorov aj obeti. A tí, ktorí spadajú pod rímsky štatut, tak majú možnosť istého optautu, s tým prehlásením či vyhlásením môžu z toho vystúpiť alebo sa vymaniť z tohto systému. A to ukazuje, aký bol ten kompromis ťažký. Nebola úplná pripravenosť, aby to fungovalo i hneď. Niektoré štáty chceli istý priestor, aby sa tento balíček mohol spracovať a zvážiť. Povedali, že máme dve podmienky. Želali by sme si, aspoň 30 ratifikácií, aby bola jasná politická podpora pozmeňovacích návrhov a chcem aj rozhodnutie štátov, že sa to rozhodne vtedy, keď sa budú aktivovať všetky návrhy a to môže dvojsť najskôr v roku 2017 a to je vlastne teraz. Tak možno sa k tomu um, v decembri dopracujeme. Pokiaľ ide o ratifikácie, máme 34 ratifikácií do dneška. A ja by som len zopakoval tú chválu na Európsky parlament a na prácu členských štátov, ktoré schválili a ktoré sa, teda členské štáty, ktoré sa pridali k ratifikácii a dúfame, že sa pridajú aj ďalší v niektorých technických bodoch sú ešte určité kontroverzie v prípade tom opt a tak ďalej, ale k tomu sa môžem vyjadriť alebo odpovedať na otázky. A ešte význam kampali Poprvé, pozmeňovacie návrhy z kampali uzavierajú medzeru v medzinárodnom trestnom práve, ktoré bolo nedoriešené od Norimbergu a od tokijského procesu a to je naozaj zásadné, čo to vlastne znamená. Umožniť ICC, aby súdil trestný čin agresie. To znamená, že môže presadiť najvýznamnejšie ustanovenia charty OSN. A to je zákaz nelegálneho použitia eh, zbraní v tých najvážnejších formách. Bude veľa takých prípadov? No asi nie. Práve preto, že tá jurisdikcia je tak obmedzená. Ale je tu jedna mm, obrovská výhoda. Hovorilo sa o tom veľmi zanepráznenom súde. Na prvný na prvý pohľad to bude vyzerať, že budeme mať ešte viacej roboty, ale často dochádza k tomu, že sa nepáchá len jeden, ale viacero zločinov a zločin agresie je ľahké odsúdiť, pretože zaň zodpovedá ten e, vodca, ten predák krajiny a to, že ten vedúci predstaviteľ si dokonca žela, aby sa vojaci dopustili vojnových zločinov a v tomto je to jednoduchšie, keď sa rozhoduje. Potom je tu ďalšia otázka na domácej úrovni. Pred kampalou aj po nej členské štáty postihujú zločin agresie aj na domácich súdoch. To je naozaj nedoceniteľné, pretože to je naozaj veľmi efektívny odradzujúci prostriedok, keď máme národný súdny systém, ktoré môžu zasiahnuť v prípadoch, keď ich vlastná vláda sa chce dopustiť agresie. To je z mojej strany všetko a som k dispozícii, aby som odpovedal. Ehm, Ďakujem pekne za tieto zaujímavé informácie, takže teraz budeme mať e, rozpravu. Ako prvá zazelný pani pán Lochbiller. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte predtým, ako prídu moje otázky, chcela by som skonštatovať, že my sme vlastne začali tento program, tento podprogram asi pol hodinu skôr, ako to bolo plánované na programe. Takže pre vás sa to možno zdá také zvláštne, keď ste zvonka, externí rečníci. Takže to je to tak, že keď pripravujeme správu na tomto výbore, a zapodívame sa porušaním ľudských práv, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocída, postupujeme rozličnými spôsobmi, pokiaľ ide o samozrejme to, ako podporiť ICC. Nevidíte tu veľa kolegov, lebo jednoducho majú aj iné povinnosti, zasadajú paralelne tri výbory a jeden z kolegov, ktorý sa veľmi zaujíma o tieto otázky, príde asi o 10 minút a určite budem mať mnoho otázok. No ale aspoň nemám viac času na otázky, takže ja začnem vami, pani Prost. Chcem sa vám všetkým poďakovať za veľmi zaujímavé informácie vyhlásenia. Pokiaľ ide o výzvy, ktoré ste zdôraznili, súhlasím s tým, že sú to veľké výzvy pre ICC. Chcem sa spýtať následovné. Akým spôsobom, ako vlastne prekonať tú ten rozdiel, alebo priestorový rozdiel medzi súdom v Hágu a tou verejnou diskusiou v krajine, kde došlo k vojným zločinám. Takže akým spôsobom chcete dosiahnuť, alebo chcete vlastne sa dotknúť takého obyvateľstva, keď aj tie správy, ktoré podáva súdcu v angličtine. Je dôležité zdôrazniť to, že tie osoby, ktoré trpeli, kde vlastne tí politickí lídry sa rozhodli viesť vojnu alebo sa dopustili vojnových zločinov, ako oni vnímajú toto úsilie. A druhá vec sa týka kritiky, neoprávnenej kritiky zo strany niektorých afrických vlád o tom, že Medzinárodný súdny trestný súd je zaujatý a Hovorilo sa tu, že viaceré africké vlády, ako aj občianská spoločnosť, toto tvrdne spochybňujú. Ale samozrejme by som povedal, že to stále taká citlivá záležitosť. Ak sa nemýlim, tak pred niekoľkými rokmi bol tam, bola tam intenzívna snaha zo strany ICC, Medzinárodného trestného súdu, otvoriť zastúpenie pri Africkej únii, aby vlastne pomohli africkým vládam, aby vlastne napríklad si boli vedomí dôsledkov, ak to ratifikujú, čo to bude znamenať z hľadiska vnútroštátnej legislatívy. No a myslím si, že pokiaľ ide o nové vedenie na úrovni Africkej únie, tam by sa to malo opätovne začať, e, takže bolo by dobré sa takýmto spôsobom uberať aj v Addis Abebe. No a potom by ste ešte samozrejme, alebo ja sa chcem zamerať na obete. Mohli by ste nám prosím vás povedať viac, aká je situácia, pokiaľ je ten trastový fond pre obete. No a potom ďalší prípad, kde samozrejme parlament sa zapodíva otázkami porušovania ľudských práv. Konec koncov bolo to nedávno. Mali sme tu uznesenie o porušovaní ľudských práv na Filipínach. A keď si pozrieme médiá, tak jednoducho tam sa objavila informácia, že niektorí právnici sa snažia obrátiť na Medzinárodný trestný súd je tam o to, že filipínsky prezident by mohol byť, teda mohol, sa, mohol spáchať vážne porušenia ľudských práv, že to mohli prípadať aj pre Medzinárodný trestný súd. No a potom otázka na pána Barigu z Lichtensteinska. Pokiaľ naše uznesenie parlamentu z roku 2014, tam sme skonštatovali, že pokiaľ do Lichtensteinsko, my sme vlastne vám pokratovali že ste, k tomu, že ste vypracovali, vypracovali príručku, ako vlastne riešite to otázky a pokiaľ ide o ICC, vidím, že viaceré vlády si prečítali tieto dokumenty. Pokiaľ ide Európsku úniu, máme 7 členských štátov, ktoré to ešte neratifikovali a viem, že 5 štátov intenzívne na tom pracuje, potom sú tam 2 štáty, ktoré ale nie. Možno by ste nám mohli poskytnúť určité rady, ako postupovať v tejto oblasti a ako ich priviesť k ratifikácii. Ak som to správne pochopila, totiž teraz tu máme 30 e, eh, smluvných strán, ktoré to ratifikovali a po január 2017 v tom uznesení sa skonštatovalo, že by sa mal vytvoriť stály systém medzinárodnej trestnej zodpovednosti, pokiaľ je stíhanie prípadov agresie Pochopil som to správne, že ste vraveli, že by sa to mohlo udiať už do decembra tohoto roku. A, výborne. Totiž to my teraz pripravujeme naše uznesenie parlamentu, pokiaľ ide o valné zhromaždenie OSN. Toto je veľmi prospešná informácia, ktorú by sme mohli zapracovať do tohto uznesenia aj z hľadiska priorit pre EÚ, aby sa na tom pracovalo. Potom pán Katín pokiaľ ide o vašu organizáciu Parliamentarians for Global Action, Action má sídlo v eh, New Yorku, teda pri Bezpečnostnej rade v zásade. A pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu OSN, vysvetli ste nám určité veci, pokiaľ je o vzťah ICC. Mohli by ste nám vlastne popísať do všeobecnosti tú atmosféru v rámci Bezpečnostnej rady, pokiaľ ide možnosť diskutovať o otázkach, kde by vlastne mohli posunúť prípady na ICC, totiž to už v minulosti to vnímala tak, a možno sa o tom hovorilo, ale pokiaľ ide o samotné štáty, neposkytujú dostatočné zdroje ICC, aby sa mohli zapodievať týmito otázkami. Tak to boli zhruba všetky moje otázky ak ešte dovolíte, ak môžete byť taký veľkorysý, ešte by som položil jednu otázku. Totiž to pokiaľ ide o e či vidíme, že už je tu zástupca ESVČ a zároveň prišiel uprostred prezentácie. To znamená, že predpokladám táto zástupkynia asi dostane tiež slovo, zástupkynia e SVČ. A ja by som sa chcela spýtať, pokiaľ o toto uznesenie z roku 2014, parlament žiadal, to bol druhý apel, aby Európska únia prijala spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o trestné činy týka, týkajúce sa agresie. Mám taký pocit, že teraz sa to nepodarilo zrealizovať. Chcem sa spýtať, či by ste sa vedeli nad tým zamyslieť alebo nám povedať viac, ako vlastne sa vyvíja táto diskusia ohľadne spoločnej pozície, keď nie všetky členské štáty ratifikovali. Ďakujem. Um, yes, of course we can... Uh, Áno, Samozrejme, môžeme dať slovo e SVČ, ak majú záujem, sa chcú vyjadriť. Takže e SVČ, chcete sa vyjadriť, nech sa páči. Very... Ďakujem pekne. No, nevyznam sa v tejto miestnosti. Ja som z ESVČ, tam sa podiem ľudskými právami. Som veľmi rada, že som mohla dnes prizvedieť vás a srdečne to vítam všetkých rečníkov. Prepač, že som prišla trošku neskoro. A dozvedel som sa, že nakoniec sa to začalo vlastne skôr, toto podujatie, takže ja som prišiel v zásade včas, takže pár slov menej mene SVČ. Samozrejme je možné, že zopakujem to, čo už bolo povedané. Chcela by som pripomenúť, že pokiaľ ide Európsku úniu, považuje rímsky štatút za dôležitý výsledok, pokiaľ ide medzinárodné trestné právo a pokiaľ ide o Medzinárodný trestný súd, ktorý sa zapodieva univerzálnymi hodnotami, ktoré všetky podporujeme. Myslíme si, že pokiaľ ide o obete medzinárodných takýchto zločinov, zaslúžujú si spravodlivosť, pokiaľ ide o stratégie bezpečnostnú politiku a na tej pôsobenie EÚ aj vo vzťahu ICC. No a je to aj pretrvajúca podpora, to je naša línia. Obhajujeme výrazne právny štát a podporujeme samozrejme ICC. Preto si myslím, že našou úlohou je pokračovať s vládami a aktérmi, ktorí podporujú ICC ako kľúčovú inštitúciu, ktorá môže bojovať proti beztrestnosti. Pokiaľ je rok 2016, bol to zložitý rok, pokiaľ ide o určité udalosti a vlastne vystúpenia, čo sme zažili. Teraz je to zase úplne situácia ako pred rokom. Áno, niektoré, štá... niektoré štáty nakoniec sa rozhodli, že teda nevystúpia, Momentálne sa týka už iba Burundi, to vystúpenie. Pokiaľ rok 2017 mal by to byť skutočne odlišný rok, pevne verím, že viac štátov sa pripojí CC a takto bude možné posilniť princíp univerzality. Toto je dôležitá súčasť diskusie ohľadne ICC. Minulý rok sme si pripomenuli výročný okolný stôl medzi ESVČ a súdom. O niektorých veciach sa už tu hovorilo, pokiaľ ide o to zameranie neprimerne niektoré regióny, napríklad Afrika, určite panelisti na to už reagovali, pokiaľ ide o túto otázku, podľa nášho názoru, pokiaľ ide o 2017, pokiaľ ide o prípad Gruzínska, súd preukázal, že tie právomoci súdu a jeho rozsah pôsobnosti je globálny, súvisí to s jurisdikciou tohoto súdu, Samozrejme vieme, že sú tu prípravné konania, pokiaľ situáciu nielen v Európe, ale Ázie, na Blízkom východe, ale dokonca aj v Južnej Amerike. Potom tu bola otázka o Filipínach. Áno, to je veľmi zaujímavá otázka. Stručne, pokiaľ ide o trestný čin agresie, 18 členských štátov ratifikovalo tieto kampalské dodatky Takže máme tu zabezpečené kroky. Je to samozrejme rozhodnutie každého členského štátu sa pripojiť alebo nie. Samozrejme o tom je dôležité diskutovať na pracovných skupinách rady, tak to teda prebieha. Je tam osobitná pracovná skupina, ktorá sa podieva právnymi otázkami a tam sa diskutuje o otázkach ITC pravidelne. Takže je tam určitá koordinácia, pokiaľ tieto iniciatívy, pokiaľ je o tie členské štáty, ktoré to ratifikovali a sú tam aj tí, ktorí majú záujem pristúpiť. To je bolo zase všetko, čo som chcela predniesť. Samozrejme, môžem sa vyjadriť k iným témam. Ešte jedna vec, ktorá sa týka Južnej Afriky a vlastne pripojenie k rímskému štatútu. Myslíme si, že pokiaľ rímsky štatút nebráni štátom, aby zohrávali konštruktívnu úlohu v mierovom procese. Myslím si, že to je dôležitá vec. Ináč by to mohlo viesť tomu, že by tu neboli dostatočné stimuly pre niektoré štáty. Napríklad, ako sa ukázalo v nedávom mierovom procese v Kolumbii, tam, kde boli prejavené určité záujmy, Bezstresnosť nie je súčasťou toho riešenia, pokiaľ tieto procesy. To je bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za tú príležitosť. Som sa mohla to vyjadriť. A Teším sa už na reakcie od rečníkov. Um, Áno, ak dovolíte, vlastne ja by som si udelil slovo. Ešte prídu určite ďalší kolegovia, takže najlepšie bude si počuť otázky a potom zodpovedať. Takže ja by som chcel hovoriť viaceré veci o vašej prezentácii. Možno by ste to mohli vysvetliť. Ja som študoval právo aj medzinárodné právo a chápem, aká je červená línia, pokiaľ ide o Norimberský tribunál a tie precedensy, ktoré sa stanovili tam, pokiaľ je to, ako chcem postupovať tu, v tejto súvislosti. Preto mňa zaujali vaše eh, vy prihovory, pokiaľ ide o to, ako by sa malo postupovať. Keď si pozrieme Norimberský proces, si myslím, že to nebolo končené úsledku až tak úspešné, avšak tu ide o to, že pokiaľ ide agresívne vojnové činy, tam to bolo pomerne náročné z hľadiska e, konania procesu a súdnej činnosti, takže možno by ste mohli nejako vysvetliť, kde sú pre vás tie paralely a kde sú odlišnosti, pokiaľ ide výzvy z minulosti v Norimbergu, pre všetkým pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka toho, tak viac, kedy je vojna opodstatnená alebo nie, predovšetkým, pokiaľ ide o ten zoznam Bezpečnostnej rady OSN. Dobre, možno ja nie som dostatočne informovaný, ale bol by som rád, keby ste nám tom povedali viac. Potom ďalšia otázka. Ja požiadam o stručnú reakciu. Hovorili ste o Ukrajine, ako by Európska únia vlastne mohla prispieť tomu, aby Ukrajina sa k tomu pripojila a ako by mal pôsobiť v tomto zmysle Európsky parlament. A posledná otázka, tá sa týka jurisdikcie. Totižto mnohé tieto aspekty fungujú rozličným spôsobom počas e, podľa medzinárodného práva niektoré veci môžu byť pokryté chartou základných práv Európskej únie, niektoré spadajú pod iné jurisdikcie, sú tu rozličné medzinárodné rámce, regionálne trebárs a to sa môže uplatňovať vo vzťahu k iným regiónom sveta. Takže pokiaľ ide o členské štáty EÚ, a nás to nie sú tie štáty, kde sa predpokladá, že by mohli byť vlastne e, v situácii, kde porušujú pravidla, ale môžu byť niektoré štáty, ktoré môžu sa tu vlastne vynoriť do, do budúcnosti. Takže mohli by sa k tomu povedať viac, ako je to z hľadiska jurisdikcie, kto ju bude mať, Jednoducho vidíme, že pokiaľ ide o Štrasburský súd a Luxemburský súd, je tam trošku taký spor, kto vlastne je ten príslušný, pokiaľ ide o otázku ľudských práv v Európe, takže ako to máte u vás vyriešené, ako vy to vnímate. Totiž to zásah, keď sme to mali teraz taký trojuholník súdov v tom regióne a všetci majú záujmy, všetky súdy majú záujem istý typ prípadov. Pozerám sa, či niekto prišiel. Zdá sa, že nie. Takže ak dovolíte, aby som vás požiadal, aby ste vlastne zareagovali na tie otázky a komentáre a potom možno, keď príde kolegyňa, kolega, by sme mali druhé kolo, súhlasíte? Dobre, takže v identickom poradí pani Proz, nech sa páči. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Áno, to boli veľmi zaujímavé otázky. Prvý bod, tady tu vystáva, je centrálny z hľadiska súdu. Poučili sme sa z medzinárodných tribunálov, pokiaľ ide o pre všetkým Rwandu a bývalú Osláviu. To je vlastne to, čo povedlo k ICC a to je veľmi dôležité, ak sú teda komunity a vy ste ale vzdialení veľmi ďaleko od skutočného miesta páchania trestných činov. V zásade je to dobrý prístup aj prioritou ICC. Máme tu taký program, ktorý sa týka práve tých fenoménov, a, o ktorých sa hovorilo, ako prekonať ten, tú, tú priepas, ten odstup medzi Hágom a tými komunitami. Máme tam viaceré postupy a možnosti. Mm, máme tam vytvorené určité zastúpenie alebo úrady v viacerých štátoch, kde vlastne prebieha vyšetrovanie počas samotného súdneho konania, tam ďalej pôsobia. A potom sú tam vlastne po samotnom konaní, potom máme misie, tam, kde sú aj, je tam prokurátor, predseda a ďalší členovia súdu, napríklad pokiaľ ide o prebiehajúci súdny, súdne konanie, ktoré sa týka aktivít, čiže organizácie v Ugande, tak keď sa zahájilo konanie, bolo to dokonca vysielané priamo v regióne, dotknutom regióne, Takže máme tu určitú prípravu a participáciu. E, Snažíme sa zabezpečiť participáciu obetí v rámci konania. Chceme, aby sa mohli zúčastniť samotného konania. Aj to vlastne poskytuje určitú možnosť komunitám, a tam aj misie, aby sa registrovali obete, ktoré sa chcú zúčastniť. Samozrejme, je to dokonalý systém. Máme problémy so zdrojmi, ktoré obmedzujú naše možnosti ako ste to správne poukázali, pokiaľ ide napríklad o preklad alebo tlmočenie týchto konaní do miestnych jazykov, ale snažíme sa zameriavať aj na tieto otázky, je to áno, veľmi dôležitá vec. A momentálne to ešte nie je tak zabezpečené, ako by to mohlo byť, takže pevne verím, že tieto kroky dávajú určitý zmysel z nášho hľadiska. Ako som vlastne hovorila, pokiaľ ide o kritiku, ktorá sa týka zameranie súdu na Afriku, tie skutočnosti, ktoré sa už identifikovali a ktoré potom viedli k tej situácii. A pokiaľ ide o to, ako riešiť tieto situácie, my sa zameriavame na dialog práve s africkými štátmi. Sú tam rodičné hlasy, ktoré prichádzajú z Afriky, samozrejme občianská spoločnosť, rôzne štáty majú rodičné názory a sú rozlične otvorené istým formám dialogu. Pôsobujeme na úradnej úrovni, Zastupcovia súdu cestujú do Afriky na rozličné semináre, poskytujú prezentácie. Predseda súdu nedávno navštívil Ugandu, bol tam aj trastový fond, stretol sa s zastupcami komunít a tam diskutoval o situácii v samotnom štáte. Takže je tu takýto dosah, snažíme sa riešiť tieto obavy, ktoré má africká strana, pokiaľ ide o otázku do úradu alebo sídla, to je zložité. Súd je pripravený, máme zastúpenie v New Yorku kvôli kontaktom s OSN a snažíme sa veľmi intenzívne, aby si vytvorili zastúpenie a lepšie zastúpenie. Chceme mať vzťah s Africkou úniou, avšak doteraz sa nepodarilo dosiahnuť dohodu zo strany Africkej únie, pokiaľ ide o vytvorenie takéhoto úradu. Samozrejme, snažíme sa to otvárať pri každej príležitosti, organizujeme aj semináre, ktoré sú financované Európskou úniou. Sme vďační za túto pomoc, snažíme sa podporovať takýto dialog a vlastne e, zapediať sa toto otázkou zastúpenia. Pokiaľ trastový fond, áno, to je vec, ktorá je veľmi dôležitá pre predsedu a to je niečo predsedničko a o tom hovorí ona často. Trastový fond je určitý prvok rímskeho štatútu, je to vzájomne prepojené, avšak je to nezávislý orgán, ktorý bol vytvorený preto, aby boli v dispozícii prostriedky, ktoré môžu doplniť určité príkazy, ktoré sa týkajú odsúdených. Častokrát nie sú v dispozícii prostriedky, respektíve táto osoba nemá preukazateľný majetok alebo sa nevie eh, lokalizovať, takže tieto platobné príkazy sú veľmi dôležité. Potom je tu určitý mandát, ktorý sa týka toho trestových fondov. Častokrát ten orgán, ktorý zastupuje súd, Napríklad pokiaľ ide Ugandu, sú tam určité projekty, ktoré prebiehajú mnohé roky a súd tam má viaceré otvorené prípady, ináč by nemal pôsobiť v teréne. Trastový fond je veľmi dôležitou súčasťou rímskeho štatútu, celého systému, ktorý odzrkadluje výrazným spôsobom to, ako môžeme dosiahnuť v obete. A my sa snažíme neustále podporovať tento trastový fond zabezpečiť pre všetkým financovanie trastového fondu a máme tu viaceré projekty, kde sa snažíme zabezpečiť dostatočné zdroje, dodatočné zdroje na vykonávanie činnosti pokiaľ ide o viaceré prvky financovania. Much publicity about it. There are the um, situation with the Philippines is one. Áno, pokiaľ ide o tie Filipíny, to je vec, ktorá bola dosť v médiách. E, Boli tu aktivity, e, aby teda mm, bol si súd vedomý tej situácie. E, to samozrejme je v rukách prokurátorky. Ja by som si nikdy nedovolila vstupovať do jej kompetencií, takže bohužiaľ sa necítim kompetentná na túto otázku odpovedať. Otázka jurisdikcie. No, zaujímavé o rímskom štatúte je to, že má dosť zvláštnu formu jurisdikcie. Ja už som spomínala teritoriálny a národný aspekt, eh, teda pokiaľ ide o tých eh, údajných eh, zločincov, že sú takéto dva aspekty, ale ešte to je princíp komplementarity, doplnkovosti, doplnkový tribunál. Rímsky štatút nevytvoril súd e, ako taký, je to e, celý systém, alebo súd sám o sebe, ale celý systém, ktorého cieľom je povzbudiť štáty e, individuálne alebo ako skupinu, nejakú regionálnu organizáciu, oni majú eh, v rukách tú primárnu zodpovednosť pri eh, výkone eh, vyšetrovania a stíhania takýchto zločinov. A jurisdikcia ICC tá nastupuje až vtedy, iba v takom prípade, kedy nie je štát. Áno, univerzálna jurisdikcia O tom sa hovorilo, o tej sa hovorilo v súvislosti s Trngalským uh, e, prípadom. Čiže ak žiaden štát nie je schopný alebo nie je ochotný vykonať to stíhanie, tak vtedy uh, nastupuje jurisdikcia ICC. Často sa hovorilo o tom, že ICC by bol veľkým úspechom, keby nikdy tam neprišiel žiaden prípad, lebo v tom prípade by všetky tie stíhania e, prebehli uspokojivo v národných jurisdikciách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba na pamäti, pokiaľ ide o tú kritiku, ktorá sa ozýva, že tento súd e, nikdy e, nemal za cieľ nahradiť národné jurisdikcie. Je to iba doplnkovosť, aby sa naozaj skoncovalo s beztrestnosťou. Toto som si dovolila zdôrazniť. Áno, takže ďalší ročník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ otázku Bezpečnostnej rady OSN, čo sa tam udialo, vypovedá dosť veľa, keď sa jurisdikcii ICC dostal prípad Sudánu, tak rada konala s, e, so zdržaním sa hlasovania viacerých dôležitých mocností. To bolo v roku 2005. Potom, keď sa, som sa zaoberala Libiou, to bolo kedy? 2010 tak vtedy to bolo jednomyselné, jednohlasné rozhodnutie v 2011, začiatok 2011 roku. To bolo naozaj jednomyselné rozhodnutie, čiže zdalo by sa, a teraz sa rada podporuje ICC, presný opak. E, ja si myslím, že stáli členovia ako som spomínal, v máji 2014 tam boli veta, e, boli tu aj ďalšie veta, napríklad pokiaľ ide o návrh Španielska zaoberať sa Sri Lankou v ICC. Jedna krajina bola proti, ktorá teda, e, najskôr teda iba e, sa vyhrážali, že využijú veto, nakoniec tomu nedošlo, ale je tu ešte aj kopa ďalších situácií podobného rázu. Takže je tu viac dôvodov, prečo viacero veci neprebehlo tak, ako malo. Keď Rada bezpečnosti potom prijala uznásenie 1973 o využití síly, to bola operácia zákona podľa medzinárodného práva na území Líbie využiť silu. Ale keď rezolúcia, ktorá žiadala ICC, aby konal, tak tu tá rada nikdy nedostala. Libyským orgánom sa nikdy nepovedalo, vy teraz sa musí správať ako dobrý brat medzinárodného spoločenstva, musíte vydať osoby, ktoré e, hák požaduje, budete akceptovať také a také opatrenia, aby ste sa pridali k rímskom štatútu a tak ďalej. Nie. My sme mali v Hágu, nie v Ňurku, e, dôkazy o tom, že štáty boli v kontakte s ICC, ale ICC je nezávislý, takéto snahy štátu o zasahovanie nezávislosti neakceptuje, ale oni uh, naň tlačili, aby sa z libyskej jurisdikcie nepreberali e, prípady, lebo tam išlo o nejaké veci, prípad Alcenusy, napríklad, tam rozhodnutie padlo, že by libyská jurisdikcia mala mať uh, prednosť. No a potom, pokiaľ ide o Kadafiho, ktorý bol zavraždený brutálne, neozbrojený, Čiže bolo to naozaj porušitie, e, porušenie medzinárodného e, práva, ak nie náhodou vojnový zločin. No a e, síly. E, neviem, či medzinárodné spoločenstvo e, žiadalo e, libyskú stranu, aby e, iba zajala Kadafiho a vydala ho ICC, naozaj neviem. Takže pokiaľ ide o tú bestresnosť, hovoríme tu o takom díle bestresnosti pre tých, ktorí sú zločincami a zároveň je tu na strane bezpečnostnej rady naozaj neschopnosť nejakým spôsobom naplniť skutkami tú proklamovanú podporu ICC napríklad decembri e, Malta, Lichtensteinsko a ďalší požiadali valné zhromaždenie, aby vznikol mechanizmus na zachovanie dôkazov o syrijskej situácii. Toto je naozaj taký zúfalý krok, ale poporili sme to lepšie ako nič, aby sme ukázali, uh, že medzné spoločenstvo viac než 100 štátov hlasovalo za, to znamená, že menšina chce zachovať bezpečnosť, veľká väčšina chce e, zachovať alebo chce e, spravodlivosť. Toto možno nie je ten historický moment, aby sa to mohlo udeť mimo e, systému rímskeho štatútu, ale tieto dôkazy si ponecháme na neskôr. Takže príležitosti za budúcnosti v rade snať objavia. To bude ale závisieť od napríklad Európskeho parlamentu, parlamentov, aby táto otázka zostala živá, keď tá situácia dozrie uznesenia a potom lepšie uznesenia, e, kde by rada a e, systém OSN e, sa zapojili do tých vyšetrovaní, kde by to spolu financovali mm, a nejakým spôsobom podporovali Čiže ak 193 členov OSN požiadajú súd, aby intervenoval, tak to zaplatí všetky Spojené štáty OSN a nielen uh, od Možatrímskeho štatútu. Uh, takže toto vyplýva z toho štatutu. No a tie ďalšie uznesenia, tie ďalšie rezolúcie, tie sa budú zaoberať inými situáciami, rôznymi zločinmi v rámci tých štyroch zadefinovaných, ale možno budeme musieť ešte počkať niekoľko rokov. Ale prosím, stažme sa naďalej tie príležitosti v tejto súvislosti vytvárať. Ďalšia otázka. Tá sa týkala toho, čo by EÚ mala robiť, pokiaľ ide o Ukrajinu. Ukrajina, tá už čo to urobila, zmenila napríklad svoju ústavu, 124. Mm. nový článok eh, hovorí o tom, že Ukrajina môže akceptovať eh, jurisdikciu ICC. To je vec, to urobilo Turecko pred eh, x rokmi, ale neratifikovalo. Čiže len to vytvára príležitosť, ale nie je to završené. Ale máme tu taký balík neexpertný, mm, tak e, tam e, sa zaviedla trojročná e, transformačná lehota, aby sa toto celé presunulo na 2019, kedy už Porošenko možno nebude prezident, nevieme kto. Uh, bude prezidentom. E, takže ako by ten horúci zemiak posunuli ďalšej, e, ďalšej e, vláde. Čiže zase tá taká pilácká politika, že EÚ by na to mala reagovať povedať ukrajinským partnerom. No dobre, zmenili ste ústavu, tak prosím skoncujte s tou transformačnou klauzulou, nemáte sa čo bať, veď ten súd stráži len zákon a ak vy dodržiavate zákon, tak sa nie je čoho bať. My chceme chrániť život obeti. Ak náš súd súd môže zabrániť nejakým zločinom. Áno, mal by konať. Nemal by to byť dôvod posúvať veci na neskôr, ako napríklad iracký premiér, ten povedal členom PGA súkromne ešte nie, nie teraz, lebo najprv musím vyriešiť situáciu v Mosule. No ale to nie je dobrý argument. Teraz by sa to malo urobiť, aby sme zachránili toľko životov, koľko je možné e, napríklad, že keď sa využívajú ozbrojené sily, musia zdržať práva. Takže toto je to angažma, e, to je ten prístup, aký by sme my radi videli na strane štátov. Áno, v Kieve samozrejme EÚ odviedla, odviedla obrovský kus e, práce a naďalej e, v tomto rámci pôsoby. Ale aj politickí lídri, napríklad vy, poslanci EP, vy máte predsa tiež výbor s ukrajinským parlamentom a toto by ste mohli využiť ako kanál alebo platformu, aby sa toto podarilo presadiť. Dobre, ďakujem. A ja sa pokuším, pokúsim reagovať na niektoré z tých vynikajúcich otázok, ktoré tu odzneli. Pani Lohbiller sa pýtala, či by som mal nejakú radu, ako tých zo pár štátov EÚ, ktoré nenapredujú s ratifikáciou, ako ich nejako k ratifikácii kampalských eh, dodatkov eh, primeť. Uh, Áno, videli ste tú príručku, vás eh, ste to chválili a tam je naozaj mnoho argumentov, prečo by malo dôjsť k ratifikácii. Ale tie argumenty sú dosť eh, prekvapujúce. Napríklad eh, ich hlavná obava momentálne súvisí s tou diskusiou takého technického charakteru o tom, aký je ten mechanizmus opt-out, čo to znamená. Ja sa to pokúsim mm, čo najprístupnejšie e, ilustrovať. Niektoré krajiny majú obavu z toho, aká je ich právna situácia ako krajiny, ktorá tie dodatky neratifikovala. odpoveď mala byť dosť evidentná. No a gratifikujete tie dodatky, tak už s touto obavou už ju nemáte, skratka zbavíte sa jej a to platí. A niektoré krajiny, ktoré ratifikovali dodatky, tak tie tiež mali určitú diskusiu o tom, čo táto časť dodatkov znamená, ale povedali, no dobre, toto nie je na nás, toto rozhodnutie sa týka iba krajín, ktoré neratifikovali dodatky. A my už takým štátom nebudeme, keď to ratifikujeme. Čiže to je ďalší argument k tým, ktoré už sú v tej príručke. A potom taká trošku serióznejšia vec, diskusie momentálne prebiehajú, vyriešia sa pevne v to verím, do konca tohto roka sa tak či inak e, vyriešia a budú tu ešte ďalšie informácie v tomto procese, ktoré dúfam pomôžu tým krajinám, e, ktoré zatiaľ váhajú, aby sa pridali a tiež ratifikovali doma. Ďalej. Vy, pán predseda, vy ste hovorili easy to prosecute. Keď som povedal slovo easy, hneď som to uh, olutoval, lebo som mal povedať, že bude ľahké vyšetriť alebo um, stíhať uh, takéto zločiny. Mal som povedať, že možno to bude aspoň trošičku eh, menej zdrvujúco náročné. A tá definícia uh, tej agresie uh, tam sa hovorí o tom, čo robí ten líder a teda vy nemusíte ísť priamo do terénu, tam na to boisko, aby ste získali dôkazy priamo tam, pokiaľ je o vojnové zločiny a potom vytvoriť napojenie na toho lídra. Je to oveľa priamejšie a často sa to dokonca odráža v dokumentácii, v nejakých verejných vyjadreniach, verejných vyhláseniach, pretože ide o e, príkazov, príkazov, je, je tu o vzbudzovanie nelegálneho použitia sily voči inej krajiny. Napríklad v Norimbergu, a tam to tiež nebolo isté jednoduché, nechcem povedať, že norimberské postupy boli jednoduché, mm, norimberské procesy, ale v Norimbergu tam e, bolo viacero advokátov a keď sa pozriete na tú hierarchiu, čím nižšie ste boli, tak e, tam ste videli ten vplyv, ste sa snažili e, vysvetľovať, že táto a táto osoba stala za tým zločinom, ale e, a bolo to naozaj zložité, no ale keď to je ten líder, tá jedna jediná osoba hore, najvyššie, tak tam je to dosť, dosť jednoduché nejakým spôsobom preukázať než v prípade tých, tých malých pešiakov niekde na, na spodku tej hierarchie. Uh, a otázka znie, či je to opodstatnené alebo nie. To je otázka na samostatné vypočutie. Ja by som len zdôraznil, že pokiaľ tú definíciu agresie, použitie síly v sebaobrane, ak to povolí Bezpečná rada, tak to nemôže toto kvalifikovať ako zločin agresie, ale môžu to byť prípady, ktoré teda budú menej jasné. A tu by som chcel doplniť, že my sme tam ten strop e, zaviedli, že sa hovorilo iba tie najhoršie, najjasnejšie prípady agresie sú prípadmi, ktoré by mal riešiť Medzinárodný súd kde bude jednotlivec na strane obvineného. To neznamená, že iné prípady, ktoré možno nie sú až také jasné, že by tieto nemohli byť podľa medzinárodného práva nelegálne, že by nespúšťali štátnu odpovednosť. Nie. Ale my sme chceli aby, ak nejaký líder má skončiť pred súdom za to, že urobil e, trestný čin, zločin agresie, tak my uplatňujeme tú najvyššiu, ten najvyšší e, prach, pardon, nie strop, ale prach. To sa použilo podľa norimberského precedensu a tiež to bola iná možnosť sa dohodnúť na nejakej definícii. A táto časť definície na tomto nes na to si to nesúhlasia iba z e, zmluvné strany ICC, ale aj pracovná skupina, ktorá bola to na všetkým členským štátom OSN. A oni tam všetci boli, keď sa to prijalo. To vás môžem ubezpečiť. Ďakujem. Výborne. Áno, väčšina nacistov, tých eh, hlavných už v čase námestských procesov nežila, takže ďakujem. A teraz druhé kolo otázok. Pani Gomeš, ak nejaké máte, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som otázku na SVČ a komisiu, keby nám mohli prosím povedať, čo robia, aby podporili občianskú spoločnosť v EÚ a mimo eh, v snahách bojovať proti beztresnosti prostredníctvom ICC. Obratím sa na ICC, ako napríklad ten prípad syrijský, naozaj uh, hrozné zločiny proti ľudskosti, u ktorým si Syrii dochádza. A na podporu nejakých subjektov, ktoré pracujú v teréne, zbierajú dôkazy, aby sa na súd tie prípady dostali, keď e, takáto možnosť bude. Ako napríklad jezická komunita, ktorá naozaj bola vystavená genocíde. Uh, Takže EÚ by mohla zohrať e, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o priamu podporu súdu, pokiaľ ide o priamu podporu občianskej spoločnosti, ktorá tie dôkazy tam zbiera, aby sa jedného dňa tie prípady na súd dostali. Na to už ani nehovorím o tej politickej podpore e, s orgánmi rôznych krajín, ako tu už e, pán Katín aj zdôraznil. A potom ďalšia otázka z pohľadu ICC. Je tu nejaké pravidlo, pokiaľ ide o Isena Puri, prípad v Senegale, veď to bolo nedávno potvrdené ako odvolanie. E, bol to dôležitý prípad boja proti bezresnosti so zapojením občianskej spoločnosti, kde sa krajina rozhodla zneužívať vlastný súdny systém, ale toto predsa nevylučuje spoluprácu s ICC. Mňa by zaujímalo, že či k takéto spolupráci došlo. Áno, špecifické otázky, možno teraz v opačnom poradí. A tuším, väčšina otázok bude skôr vo vašich rukách. Áno, ja odpoviem na Havrate prípad. ako ste spomínali, je to naozaj obrovský príklad toho, ako funguje systém podľa rímskeho štatútu, lebo ide o prípad, kde využitie rozšírenej jurisdikcie, kedy krajina e, sa chopila konkrétneho prípadu. Áno, to je presne ten princíp doplnkovosti, ktorý som spomínala. A celý ten proces bol podporený ICC všetky, e, všetci aj traja hlavní e, zástupcovia e, boli na otvorení toho konania, aby ukázali, že ICC plne podporuje takýto postup. Neviem, či tam bola nejaká špecifická spolupráca, ale je tu mnoho scenárov keď dochádza k stíhaniu v lokálnom kontexte a zároveň e, sa niečo deje aj na úrovni ICC. Čiže rímsky štatút umožňuje takú podporu a spoluprácu na oboch stranách. Spolupráca so súdom samozrejme a potom spolupráca e, Medzinárodného trestného súdu, e, pokiaľ je o trestné stíhanie v konkrétnych štátnych jurisdikciách. Takže naozaj je to prípad, ktorý môže ísť vzorom, môže byť príkladom a presne o toto aj v rímskom štatúte išlo. Nech sa páči, pán Katin, ďakujem pekne. Ja by som sa chcel e, vrátiť k tej otázke Afriky v súvislosti s ICC. Len by som zdôraznil, že uh, tie uh, žiadosti o vystúpenie, to ktorým došlo minulý rok, tak naozaj sa stretli s takou uh, reakciou občianskej spoločnosti, národnej, medzinárodnej a potom v spolupráci alebo vďaka EÚ sa nám podarilo naozaj to celé zvrátiť. A v tejto súvislosti by som sa chcel s istou hrdosťou vyjadriť k tomu, že ten Národný africký kongres, e, pokiaľ ide o rímsky štatút a e, ten e, repeal bill, ktorý bol predložený, aby sa zrušila legislatíva na implementáciu rímskeho štatútu a aby potom vznikla situácia, taký, e, také vákum, e, ktoré by umožnilo takéto vystúpenie, tak toto bolo stiahnutie z parlamentu e, že to bolo stiahnuté a lídry nám povedali, že už je to naveky pochopané, takéto pochované, takúto legislatívu mm, neuznávame, nechceme sa vrátiť v našich dejinách späť, nechceme byť predmetom kritiky, nechceme prehrať v súdnych sporoch, e, pretože e, boli takéto, e, takéto trestné konania. Takže všetky tieto veci. A potom Gambia. Tam to bolo takmer mierové, až na tie senegalské vojska, ktoré tam boli, aj keď teda nezabíjali, pomáhali mierovému prechodu v Gambii teraz spolupracujeme ešte aj s poslancami, kde sa tiež implementujú indikátory ako v Južnej Afrike, aby sa to nemohlo opakovať. Takže naozaj tá situácia komplikovaná. Chcem teda povedať, že niekde sme pôsobili, už nepôsobili, niekde sme ešte aj stále, ale naša práca pokračuje. Napríklad e, v Nigerii bola predsednička e, súdu, boli tam poslanci, bolo to e, v médiách, naozaj vytvorila vzťah s všetkou spoločnosťou, bol to výsledok projektu, ktorý sme spustili a to sú veci, ktoré prebiehajú. A musia, musíme v nich pokračovať, lebo potom je CC akceptovateľnejším, presvedčivejším pre Afriku, ale aj iné regióny. A tí, ktorí chcú bojkotovať, e, zahmlievať, e, zahmlievať prácu ICC, tak to iste nie je názor e, širokej spoločnosti v Afrike a v iných častiach sveta. Výborne, bola tu ešte aj otázka pre SVČ. Chcete prosím ešte raz vystúpiť? Uh, very briefly, um, yes, indeed, the, um, the European... Veľmi stručne, My sme e, sa zaviazali v roku 2011 akčný plán v Rade v časti vo financovaní asi 37 miliard sa použilo jednak na podporu občianskej spoločnosti alebo na opatrenia na podporu ICC a nová dohoda či zmluva bola podpísaná tak ako každoročne, aby sa takto pokračovalo aj v roku 2016-17. ide o podporu rímskeho štatútu aj vďaka tomuto financovaniu. Ešte by som rada upozornila, že že vyhodnotenia nástroja o demokracia ľudských práv sa každoročne robí výročná správa a pozorovatelia sú nezávislí. A samozrejme pre EÚ je dôležité pokračovať v tom boji proti beztrestnosti a teda táto práca bude samozrejme naďalej pokračovať. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Myslím, že toto vypočutie v tejto významnej téme môžeme ukončiť. Ďakujem vám za vašu účasť. Dostali sme naozaj veľmi užitočné informácie a sme šťastní, že ste si našli čas a mohli prísť medzi nami, aby ste na, sa podelili s vašimi skúsenostiami. Ste, skúsenostiami možno by bolo bývalo lepšie aby tu bolo viacej zúčastnených poslancov. Možno budeme musieť pouvažovať do budúcnosti o inom formáte takýchto stretnutí. Ale rozhodne došlo k veľmi zaujímavej výmene názorov. Znovu opakujem, ďakujem, že ste prišli a zajtra o 9.00 máme e, predsedníctvo a výbor bude pokračovať práci o 10.